Ladies and gentlemen and colleagues. Dámy a páni a kolegovia, vítajte späť na pobednejšej časti výboru IMCO, kde nasleduje verejné vypočutie o vynúcovaní zákonov o ochrany spotrebiteľa Niektorí hovoria, že dnes nie je dobrý deň pre ženy v politike, ale je výborné vidieť dnes našich odborníkov, ktorými sú všetky ženy. Takže vítam pani Espinu z Európskej komisie a samozrejme máme Algu ako spravodajkyňu. A samozrejme vítam aj pánov. A e, z našeho regiónu by som chcela privítať moju kolegyňu a návštevníkov. Našim účelom, a prečo poriadame vypočutie, je zlepšiť fungovanie našeho výboru. Tieto vypočutia sú k dispozícii a sú vysielané online, takže pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvajú. Napriek tomu, že v súčasnosti nemajú, nemáme v miestnosti veľmi veľa poslancov, pridajú sa k nám neskôr. Na čo sa budeme sústrediť? E, je téma spolupráca medzi štátnymi orgánmi, ktorí sú zodpovední za zákony a vykonávanie zákonov o ochrane spotrebiteľa a tie orgány, ktoré majú dostupné nástroje, aby mohli zabezpečiť že táto legislatíva funguje rýchlejšie a efektívnejšie, pokiaľ dochádza k porušeniam práv spotrebiteľa vzhľadom na digitálne hospodárstvo. Tieto orgány majú právo moc napríklad eh, pozastaviť fungovanie napríklad webových stránok, eh, pokiaľ eh, sa jedná o porušenie zákona a to aj cez hranične. Máme tu sp- spravodajcu za ESC, pána Bernarda Hernandeza Batajera, ktorý zastupuje EHSV. Je veľmi dobré, že ste dnes s nami. Nariadenie vstúpilo do platnosti v roku 2006 a spravodajkyňou za Európsky parlament bola vtedy pani Evelyn Gebhardt. V roku 2010 eh, sme aktualizovali eh, dodatky tohto nariadenia a účelom dnešného vypočutia je, akým spôsobom funguje súčasná e, legislatíva, súčasné nariadenie a naši rečníci budú hovoriť o nových prvkoch, ktoré navrhuje v tejto, v tom, v tejto aktualizácii komisia. Takže našim panelistom dám teraz 10 eh, eh, minút a potom budú nasledovať spravodajca a tieňový spravodajca. Takže teraz bude mať slovo pani Jana Sobotková z Českej obchodnej inšpekcie. Nech sa páči, pani Sobotková, máte slovo. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Využijem príležitosť hovoriť po česky. And just to remind people um, that you can use your headsets. A pre tých, ktorí nerozumejú česky, môžete využiť tlmočenie. Very back, sorry. A prosím, eh, tam vzadu, pokiaľ nemáte k dispozícii sluchadlá, presunte sa o tri rady dopredu, kde sluchadlá sú a môžete použiť e, tlmočenie. Ďakujem mm, všetkým prajem príjemné popoludne. Dnes tu chcem prezentovať praktické skúsenosti dozorného orgánu, ktorý používa CPC nariadenia v každodennom živote. Ja tu zastupujem Českú obchodnú inšpekciu. E, bych vám Najskôr by som chcela stručne približiť, akým typom orgánu je Česká obchodná inš... inšpekcia. Jej úlohou je dozor nad trhom. Česká obchodná inšpekcia dodržuje mnoho e, monitoruje dodržiavanie mnoho povinností, napríklad podnikateľov, ako aj implementovanie 9 smerníc, na ktoré sa vzťahuje CPC nariadenie. E, prípady, ktorými sa zaoberáme, riešime 20 až 30 za rok prípadov, väčšina prichádza zo susedných štátov, väčšinou ide o vymáhanie. V žiadosti o vymáhanie sú zasielanie kvôli e-shopom, kde buď chýbajú alebo sú nesprávne uvedené niektoré z povinných informácií. Ak by som mala nejak všeobecne e, zhodnotiť doterajšie fungovanie CPC, Chcem povedať, že sme radi, že ho máme. Máme teoreticky síce právomoc zasiahnuť proti zahraničnému podnikateľovi, ktorý ide na český trh. Môžeme e, proti nemu rozpotať nejakú procedúru alebo ho sankcionovať, ale nemôžeme od neho nič vymáhať. Preto CPC je pre nás účinným nástrojom pre plnenie e, povinností podnikateľov, ako ich vymôcť prostredníctvom dozorného orgánu priamo v ich krajine. Okrem toho spolupráca CPC nám prináša výmenu skúseností, inšpiráciu a takisto sa môžeme od iných naučiť a môžeme hľadať spoločné riešenia problémov. Z hľadiska menšieho štátu, akým sme, e, sú užitočné spoločné vymáhacie akcie, ktoré sa postupne zo CPC vykryštalizovali, pretože to nám umožňuje zasiahnuť proti veľkým spoločnostiam, ktoré sídlia mimo EÚ. Dá sa predpokladať, že na takejto akcii na takéto akcie, ako je napríklad Česká obchodná inšpekcia, by nereagovali tak, ako reagujú, keď sme zaštítení Európskou komisiou. Na základe našich skúseností zo CPC e, som sa snažila zostaviť taký profil typického príkladu a prípadu, ktorý je možné veľmi dobre vyriešiť. Malo by to byť menej závažné porušenie, ktoré je možné jednoducho napraviť a bol tento prípad spôsobený podnikateľom, ktorého cieľom je bezproblémové podnikanie a nechce mať problémy, chce len podnikať. Rovnako je dôležité, aby tento predajca sídlil v štáte, kde miestny dozorový orgán reaguje pružne. Ak prípad splňa tieto podmienky, tak je to možné cez CPC veľmi dobre vyriešiť. Teoreticky to potom vyzerá, prakticky to potom vyzerá tak, že Česká obchodná infekcia sa dozvie o nejakom e-shope, ktorý je v Českej republike, ale je napríklad prevádza, re, e, re, realizovaný z Nemecka. Ak tam dôjde k nejakému porušeniu zákona, napríklad zákaz odstúpenia od zmluvy, tak my vytvoríme správu a tu vďaka systému dostane príslušný dozorový orgán v Nemecku, vyhodnotí ju a ak ju považuje za bezproblémovú, tak vyhne, vyzve podnikateľov k tomu, aby to napravili, prípadne e, vyžaduje nápravu. E, podnikateľ zvyčajne v takomto prípade veľmi rýchlo reaguje, napraví situáciu a prípad môže byť uzavretý. Potom sú tu ale prípady, kde je to riešenie zložitejšie, alebo kde sa nám ani cez CPC nedarí prípady rýchlo vyriešiť. Ide napríklad o podvody alebo nejaké nástrahy alebo o nejaké aktivity, ktorých pôvodca sa nesnaží E, poctivo podnikať, ale ide mu o to, aby nejak e, tých spotrebiteľov oklamal alebo podviedol. Takýto podnikateľ si uvedomuje, že jeho konanie je nezákonné a preto často skrýva svoju identitu. Buď ju vôbec neuvádza, alebo e, sa skrýva za nejakou schránkovou spoločnosťou na adrese, kde nie je možné zasielať poštu, kde poštu nikto nepreberá alebo kde nie je zastihnutelný. Často takýto e, prevádzkovateľ internetovej stránky sídli mimo Európskej únie. Potom takýto prípad možno riešiť tak, že cez e, internetovú stránku, ktorá je na doméne bočka.eu.com, tak sa tam predáva nejaký zázračný tovar, ktorý ešte podporujú falošné recenzie alebo nejaký fiktívny odborník, ktorý, že to je e, úžasný tovar a tento obchodník potom neumožňuje reklamáciu ani odstúpenie od zmluvy. A práve preto, že sídli na oficiálne v USA, tak vlastne nemáme žiadne páky, ako sa k nemu dostať. Z toho, čo som doteraz povedala, je jasné, že existuje veľa prípadov, kde sa nám nedarí úspešne zasahovať a preto sa domnievame, že by nám mohlo pomôcť e, pri riešení týchto prípadov to, keby sme mali viac právomoci, keby sme mohli identifikovať subjekt na internete a zachytiť porušenie zákona napríklad aj prostredníctvom kontrolných nákonov. My túto právomoc máme, ale je veľa dozorných orgánov, ktoré ju nemajú a potom tu nastávajú v práci potiaže, lebo nemáme možnosť získať dôkazy. Boli by sme radi, keby sme mali možnosť nejako účinne zasiahnuť proti internetovým stránkam, ktoré zákon nejako porušujú. Z toho, čo som povedala, už je jasné, že v novom návrhu CBC nariadenia Česká obchodná inšpekcia víta rozšír, navrhované rozšírenie právomoci tak, aby sa mohlo na internete zasahovať proti zjavne podvodným stránkam. Uvedomujeme si, že z hľadiska implementácie do národných právnych poriadkov môžu pri zavádzaní niektorých právomocí nastať problémy. Česká republika nie je celkom pripravená na tieto nové právomoci, ale musím povedať, že tieto právomoci by sme my uvítali. Ďalej vítame aj legislatívne zakotvenie týchto spoločných a koordinovaných akcií, ktoré sa už v praxi realizujú a ako dozorový orgán oceňujeme, že je tu snaha ich nejako e, právne zakotviť, dať im legitimitu a prípadne res, rešpekt. Lebo môžeme robiť len to, čo nám zákon vyslovene dovolí. Zakotvenie týchto koordinovaných akcií nie je nejakým umelým modelom, ale vychádza z toho, ako tieto akcie prirodzene vznikli, ako sa v rámci CPC etablovali. To je z mojej strany na teraz všetko. E, ďakujem vám za pozornosť. Thank you. Thank you, Emma. Ďakujem veľmi pekne. Našim druhým rečníkom je pani Fonseca, ktorá je z Ministerstva hospodárstva Portugalska na riaditeľstvo pre spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po portugalsky. the first slide, please? It's not this one. Okay. Back. Okay, thank you so much. Muito boa tarde a todos. Eh, Dobré popoludne všetkým. Ďakujem pani predsednička, dámy a páni. Eh, Všet, všetkých vás zdravím. Je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť prítomná. Ďakujem za pozvanie na toto verejné vypočutie o nariadení CPC a o novom, novom návrhu tohto nariadenia. Takisto ďakujem za možnosť oboznámiť vás s našim názorom na tento nový návrh. Najskôr by som chcela E, tak e, trošku informovať, koho tu zastupujem. Generálne riaditeľstvo pre spotrebiteľa to je e, verejný orgán, člen vlády de, z definície pri koordinácii aj pri výkone politiky ochrany spotrebiteľa v Portugalsku. My sídlime na ministerstve hospodárstva, a máme transverzálne e, kompetencie, horizontálne kompetencie. V rámci nariadenia CPC máme dve veľké úlohy, dve dôležité úlohy sme servisom jediného kontaktu a koordinujeme CPC e, na národnej úrovni a zároveň sme kompetentným orgánom v oblasti aplikácie legislatívy súvisiacej s reklamou. Pokiaľ ide o toto prepojenie, my máme prepojenie s 11 kompetentnými orgánmi. V Portugalsku európska legislatíva sa aplikuje e, prostredníctvom rozličných e, orgánov. Máme ich 11, niektoré majú regulačný charakter, iní zase dozerajú na trh. E, patríme k tým členským štátom, ktoré majú komplexný integrovaný systém, do ktorého patria rozličné orgány rozličného pôvodu s rozličnými právomocami. E, určite si viete predstaviť, že táto štruktúra e, vyvoláva e, veľké výzvy a generálne riaditeľstvo pre ochranu spotrebiteľov má naozaj veľmi dôležitú úlohu koordinovať tieto E, túto ochranu spotrebiteľov a chcela by som upozorniť na pozitívne aspekty tohto nariadenia. E, v prvom rade by som chcela zdôrazniť to, že nariadenie aj napriek e, sieti, aj napriek tomu, že má menej ako 10 rokov, prispel k intenzifikácii a koordinácii medzi E, príslušnými orgánmi vo viacerých členských štátoch. Sieť ako aj nariadenie dokázali e, e, prepojiť veľmi, dvole, veľmi rozličné inštitúcie v boji proti nele, nelegálnym praktikám alebo v boji proti porušovaniu práv, práv spotrebiteľa a to na celoeurópskej úrovni. E, z tohto hľadiska naša spolupráca, dialóg a práca e, s občanmi je realitou, funguje to a je to veľmi pozitívna skúsenosť. Ešte by som chcela e, uviezť niekoľko príkladov, ako aj kolegyňa z Českej republiky. Napríklad, akú skúsenosť máme, ako sa koordinujeme s inými členskými štátmi. Máme veľmi veľa iniciatív špecifického charakteru, ktoré sú určené technikom alebo kompetentným orgánom, aby lepšie odhaľovali nelegálne obchodné praktiky. A to je mimoriadne dôležité aj pre e, tie e, kompetentné orgány, ktoré majú obmedzené zdroje. E, toto nariadenie vytvára podmienky na e, spoluprácu, na spoločnú identifikáciu problémov, a na aplikovanie koordinovaných opatrení. A ešte by som chcela zdôrazniť Internet SWIPS, čo je naozaj veľkým úspechom, rovnako ako spoločné stanoviska v oblasti aplikácií, napríklad prenajmu automobilov, e, rovnako rôzne doložky e, k zmluvám a podobne. Čiže celá táto práca je veľmi pozitívna a my v nej budeme naďalej pokračovať. Samozrejme, že nie všetko je rúžové, nie všetko funguje ideálne. A teraz by som chcela ešte odpovedať na otázky, že čo nefunguje. A tú otázku by som trošku pozmenila. Ktoré faktory ovplyvňujú fungovanie tejto siete? Zdôraznila by som to, že e, v týchto sieťach fungujú rozličné e, e, inštitúcie. To je charakteristika v mnohých štátoch. A táto otázka nedá sa jej jednoducho vyhnúť. Do, do tejto siete patria aj také orgány, ktoré sa zúčastňujú práce aj v iných sieťach. A a takisto sa to potom odráža aj na úrovni sieti CPC. E, Máme e, rozličné systémy v členských štátoch, kde majú postupy, e, právomoci a nástroji, ktoré sa navzájom líšia a komplikujú aplikáciu a najmä harmonizovaný prístup k opatreniam. Ešte by som chcela zdôrazniť to, čo spomenul kolega z Českej republiky, e, že e, súčasne platné nariadenie nezohľadňuje právomoci, e, prostredníctvom ktorých by sme mohli bojovať proti nekalým praktikám na internete. Vieme, že na webe dochádza k mnohým nekalým praktikám a toto nariadenie ešte nemá odpoveď na E, to, aby sme mohli istými právomocami čeliť týmto nekalým praktikám. No a na záver by som chcela ešte zdôrazniť e, malú viditeľnosť poznatkov, pokiaľ ide o e, ochranu spotrebiteľov a našu sieť. Myslím si, že tu nám musíme naozaj veľa, ešte urobiť veľa práce, musíme spoločne informovať tak spotrebiteľov, ako aj ekonomických operátorov. To je ďalší veľmi dôležitý aspekt. A teraz na záver môjho vystúpenia by som sa ešte chcela dotknúť nového nariadenia a chcela by som povedať, ospravedlním sa za slajdy, dobre, už je to v poriadku. Ospravedlňujem sa nie som veľmi zručná. Myslím si, že to nechám tak. Teraz prejdem do záverečnej časti môjho vystúpenia. Prosím vás dozadu. E, e- no a na záver môjho vystúpenia by som chcela povedať toľko, že teraz máme jedinečnú príležitosť pri e, tomto novom návrhu posilniť spoluprácu a zlepšiť e, vzájomnú spoluprácu v rámci siete CPC. Je to, opakujem, jedinečná príležitosť, máme veľmi konštruktívny prístup a nazdávame sa, že e, tento návrh je veľmi ambiciózny a veľmi dobrý návrh. Chcela by som zdôrazniť niektoré veľmi pozitívne aspekty tohto návrhu, e, ktoré naozaj e, by mohli zlepšiť posilnenie e, tých, tých služieb, ktoré vlastne majú na starosti to prepojenie. Článok 5 sa nám môže zdať na prvý pohľad veľmi veľmi taký vágny, bolo by ho treba trošku naplniť konkrétnejším obsahom, ako napríklad tento jeden kontaktný servis e, bude pracovať. Ďalší pozitívny aspekt právomoci e, orgánov v členských štátoch, to je článok číslo 8. Tento článok je možno jeden z najdôležitejších e, článkov návrhu. Nechcem povedať, že by Portugalsko nemalo ťažkosti, alebo že by tu neboli nejaké otázky a, ale je tu, tu napríklad právo moc kompenzovať e, alebo nahrádzať škody. A tieto veci e, v nás vyvolávajú isté obavy a pochybnosti, lebo v Portugalsku tieto právomoci e, môžu vykonávať iba súdne orgány. E, potom tu máme ďal, ďalšie rôzne kompetentné orgány a nie všetky majú rovnaké právomoci. A keď konfrontujeme tie právomoci, ktoré sú v návrhu, tak niektoré z nich nie sú ošetrené v organigramoch jednotlivých orgánov a preto bude muž potrebné pristúpiť k veľkým Eh, organizačným a legislatívnym zmenám. A na druhej strane je dôležité prehlbiť dialog s kompetentnými orgánmi, pretože inak to nebude fungovať. To je naozaj veľká výzva pre eh, túto službu. A ešte chcem zdôrazniť úlohu komisie. Myslím si, že komisia tu má posilnenú úlohu, konkrétne pokiaľ ide o otázku, ktorá je veľmi dôležitá a v prípade, že nedôjde ku konsenzu ohľadne toho, kto má koordinovať akcie. Podľa nášho názoru by to mala byť vždy komisia a na záver veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť ako som povedala, generálne riaditeľstvo pre ochranu spotrebiteľa má konštruktívny prístup k tejto problematike. Nazdávame sa, že je to veľmi dobrý návrh. Niektoré veci treba samozrejme ešte vylepšiť. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalší rečník zastupuje Európske centrum spotrebiteľov z Francúzska. A a práve keď sa na mňa obratia spotrebitele, tak ich práve pošlem do tohto centra, ktoré častokrát vyrieši ich e, problémy. Pani Bianka Šulc, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za to, že k nám nasmerujete aj spotrebiteľov Dovolte mi, aby som hovorila dnes o tejto veľmi dôležitej téme, ktorá je veľmi blízka našej činnosti ako Európskemu centru pre spotrebiteľov ECS. Naša naše centrum zastrešuje aj sieť spotrebiteľských e, centier vo všetkých členských štátov, alebo aj e, jedno v Norsku. Snažíme sa strážiť a poskytovať poradenstvo eh, spotrebiteľom a ako sa vysporiadať s eh, reklamáciami alebo sťažnosťami. Centrum sa snaží zabezpečiť, aby sa dodržiavali správa spotrebiteľov, ale takisto eh, sa snažíme pôsobiť na kolektívnejšej báze, kedykoľvek sme svedkami viaceré porušenia spotrebiteľských práv. Potom sa Eh, obrátime na našich partnerov, respektíve na národné orgány alebo európske orgány. Eh, chceme takýmto spôsobom, a to je našim cieľom, zvýšiť eh, dôveru v jednotný trh vo všeobecnosti. Takže potrebujeme veľmi konkrétne príklady, kde Európska únia poskytuje benefity európskym občanom a myslím si, že práve spotrebiteľská ochrana je jednou z nich Avšak e, zvlášť, e, keď e, hovoríme o veľmi veľkých počtoch spotrebiteľov, častokrát si práve zákazníci uvedomia, že Európa predsa len má nejaké hranice a častokrát sa na nás obracajú práve s takýmito cezhraničnými problémami, s nekalými praktikami alebo praktikami, ktoré sú na hrane zákona. Bohužiaľ, samozrejme aj očakávania niekedy e, alebo problémy e, vystávajú z toho, že e, niekedy sa napríklad sťažnosť týkala dizajnového nábytku, ktorý sa pridával eh, online ECC eh, e eh, v Nemecku sme zaznamenali 250 sťažností od spotrebiteľov v celkovej hodnote 2 miliónov eur. Ak to vynásobíte počtom členských štátov, tak sa to číslo ešte navýši. Čo sa stalo? V prvom rade bolo na tom zaangažovaných viacero štátov mnoho spoločností, ktoré bolo vytvorených eh, na začiatku eh, v mieste sídla eh, jednotlivých obchodníkov zatiaľ zákazníci ovplyvnení neboli. A ako to teda prebiehalo? Všetko to začalo v roku 2011, kedy bola vytvorená spoločnosť s dánskymi občanmi v Taliansku. Účet bol založený v Nemecku a niekedy sa indikovala talianská adresa a niekedy e, adresa zo Spojeného kráľovstva. A keď sme my narazili na túto spoločnosť, e, bola spoločnosť, e, mala sídlo e, so Spojeným kráľovstvom a potom krátko na to zanikla. V roku 2013 sa vytvorili ďalšie dve pobočky, jednu v Španielsku a jednu opätovne v Spojenom kráľovstve. Podobne Avšak e, žiadnych spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve sa to zatiaľ e, netýkalo, takže nemali záujem. A podobne to prechádza, pri, prebiehalo v Španielsko. R, španielské a rovnako ako aj e, adresa v Spojenom kráľovstve bola skontrolovaná, skontrolovaná a tá bola fiktívna, pretože žiadna firma sa na týchto adresách nenachádzala. Potom sa e, vyskytla tretia pobočka v Írsku a to bol e, v podstate sekretariát spoločnosti a nevykonával žiadnu obchodnú činnosť. Takže tam nebolo opäť žiadnym spôsobom možné právne postupovať voči tejto firme. Avšak e, média pokrývali túto spoločnosť aj naďalej. Spoločnosť stále príjmala platby od zákazníkov a pokračovali vo svojom podnikaní veľmi jednoduchým spôsobom E, spoločnosť tak v Írsku, ako aj e, v Írsku boli, e, boli zatvorená, rovnako aj Španielska. A napriek a žiadny zákazník vlastne peniaze naspäť nedostal, okrem tých, ktorí im ktorých karty umožňovali vrátenie prostriedkov. A v tomto momente máme veľmi podobný prípad v sieti ECC, Týka sa to opäť eh, piatich krajín eh, a opäť je to eh, rovnaký finančný model. Nie všetky naše prípady sa týkajú nábytku. Máme podobný problém s finančnými investíciami, predplatnými. Aby som uviedla príklad, skupina 17 spotrebiteľov sa zaregistrovala a prišli viac ako 1,3 milióna eur boli to problémom, ktoré boli stávky a ktoré stavovali e, z domu. Ako však ukázali nedávno príklady, nie všetky tieto e, e, spoločnosti sú nenápadnými obchodníkmi, niektoré sú dokonca aj veľkými spoločnosťami, ktoré majú zákaznícke centra, avšak aj tie nerešpektujú častokrát legislatívu o ochrane spotrebiteľa čo majú všetky tieto spoločnosti e, spoločné? Sú online obchodníkmi, e, cieľia na rozličné krajiny EÚ a porušujú e, jednu alebo viaceré opatrenia, jedno alebo viaceré opatrenia o ochrane A Pokiaľ chceme byť efektívnejší, musíme naozaj závažným spôsobom revidovať mechanizmy, ktoré máme k dispozícii a smernica o ochrane spotrebiteľa sa uberá aspoň niekoľko novými krokmi eh, k zlepšej ochrane. Takže snažila som sa eh, združiť eh, všetky tieto kroky dohromadu. V prvom rade chceme aktualizáciu legisla, legislatívy, predovšetkým smernice o ochrany spotrebiteľa. chceli by sme, aby sa to týkalo predovšetkým CEPy a takisto aj aby ste mo- mohli by ste prejsť, prechádzať pomalšie týmto zoznamom. Máme tu SEPA, článok 20, smernice o poskytovaní služieb a nových opatreniach, ktoré sa týkajú geoblockingu. A samozrejme potom je tu aj opatrenia, akým spôsobom sú zakladané spoločnosti. Holandsko odprezentovalo ich mechanizmus, ako kontrolovať nové spoločnosti a robia krížovú referenciu mnohých e, údajov. A keby takáto kontrola bola urobená aspoň v niektorých častiach Európy, tak tieto straty, týmto stratám sme mohli predísť. Potom sú tu digitálne pomôcky. Musíme byť reaktívnejší, musíme byť rýchlejší predovšetkým e, voči digitálnym porušeniam práv spotrebiteľa. Môže to trvať mesiace, avšak e, procesy v našom centre môžu trvať e, týždne, mesiace aj roky. Potrebujeme aj finančné prostriedky, ale aj ľudské zdroje na to, aby sme vedeli presadiť práva vynútiť práva spotrebiteľa. Ehm, preto by mali mať ehm, právomoci ehm, štátne inštitúcie na uzatváranie webových stránok aj ukladanie sankcií Samozrejme, spolo, je dôležité, aby sa takéto orgány mohli obrátiť aj na tretie strany, aby získali informácie, ktoré sú potrebné, ako napríklad e, banky, telefóny, operátory a tak ďalej. Musia sa zlepšiť aj mechanizmy, e, lehoty musia byť dodržiavané a musia sa vytvoriť e, mechanizmus spätnej väzby malo by jedn, byť jednoduché vedieť prečo v niektorých prípadoch nejaké zistenia neboli a nepretavili sa do e, krokov, ktoré by postihli. Potrebujeme koordinové akcie e, v, niektorý, niektor, e, v niekoľkých členských štátoch naraz a preto potrebujeme koordinátora. EÚ by práve, respektíve naše centrum by mohlo hrať túto úlohu a niekde potrebujeme aj pracovníkov, ktorí uľahčujú tento proces a to by mohla byť úloha práve pre komisiu. Avšak súčasná definícia eh, eh, porušenia je veľmi eh, prísna. Tri štvrtiny alebo členských štátov alebo tri štvrtiny celkovej populácie. Takýto zákon je mm, prijatý v mnohých zákonoch, takže ten tá lehota sa nikdy nenaplní na to, aby sa mohli prijať kroky. E, takisto aj e, krajina, kde je kde má sídlo predajca, e, sa i hneď považuje za zahraničný predaj. Videli sme, že niektoré krajiny prijali kroky, proti takýmto obchodníkom veľmi rýchlo, ale málo kedy to bola krajina, kde obchodník e, sídlila táto spoločnosť. E, práve aj siete ECC e a rovnako ako aj spolupráca by sa mala zlepšiť. My sme vykonali pilotný projekt, ktorý sa volal ECC Monitor, kde sme registrovali informácie o cezhraničnom porušovaní práv a potom sme to harmonizovali so sieťou CPC. Nahlasilo sa sem niekoľko krajín a škoda bola viac ako 2 milióny eur. A pred Vianocami mám ešte jedno želanie. Musíme umožniť, aby sa e, priraďovali kompenzácie e, spotrebiteľov v jednotlivých členských štátoch. E, a takisto aj možnosť e, žiadať e, o navrátenie zisku e, z, z nekalej obchodnej činnosti, e, pretože pre spotrebiteľov nie sú jednoduché cezhraničné spory. Spotrebitelia by mali byť kompenzovaní za újmu, ktorú utrpeli a to im pomôže v konečnom dôsledku zväčšiť dôveru v EÚ. A tu by som sa zastavila a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je zástupkyňou Beuku. Pani Augusta Maciu Leviciute. Nie, to, nie je to e, tak ľahké s mojim priezviskom, nie každý ho vie. Čiže pani Augusta Maciu Maciu Levičiute. Ďakujem veľmi pekne, že ste ma pozvali a za možnosť vyjadriť sa počas tohto panelu, pretože si myslíme, že vynúcovanie zákonov a pravidel je jednou z najdôležitejších vecí pre spotrebiteľov. Ako viete, práve prostredníctvom vynútenia pravidiel nastáva aj realizácia spotrebiteľských práv. Preto podporujeme tak e, súčasné znenie nariadenia, ako aj jeho revíziu. E, preto pretože, ako sme počuli, porušovanie e, práv spotrebiteľa sa jednoducho nezastaví na hraniciach. A to je samozrejme len logické v tom krátkom čase, ktoré máme k dispozícii, sa budeme radšej sústrediť ani nie tak na súčasný mechanizmus spolupráce, ale práve na tú revíziu eh, v niektorých bodoch, o ktorých si myslíme, že by sa komisný návrh mohol ešte zlepšiť. Takže v prvom rade eh, podporujeme návrh komisie, zvlášť dodatočné právomoci, eh, ktoré sa majú dať eh, príslušným orgánom. Či sa to týka vyšetrovacích právomocí a eh, právomoci zisťovania totožnosti obchodníka. Avšak, čo je zvlášť dôležité, myslíme si, sú nové právomoci ktoré môžu nariadiť obchodníkovi zaplatiť kompenzáciu alebo vrátiť nekalým spôsobom zisk, e, získaný zisk. Minimálne niekoľko členských štátov je presvedčených o tom, že príslušné orgány e, nie sú práve v tej ideálnej pozícii, aby si plnili takéto úlohy a hoci takéto právomoci existujú, ako napríklad v Polsku, a dokonca boli aj niekoľkokrát využité a počuli sme od polských orgánov, že sú veľmi spokojní s takouto právomocou. Prostrednícom tejto právomoci môžu spotrebitelia vidieť hmatateľné výsledky e, vynútenia e, pravidiel a zákonov, e, pretože takto orgán môže zastaviť porušovanie, avšak pokiaľ e, zaplatíte niekde tisíc eur, je iba férové, že ich chcete naspäť. A ako už bolo povedané e, rozličnými e, vý, výbormi a prieskumami, ľudia častokrát sa nechcú obráť sa na súd, lebo je to samozrejme drahé, je to nevýhodné a trvá to príliš dlho Takže bolo by dobré a veľmi dôležitá právomoc pre tieto orgány obratiť sa na súd vo vlastnom mene. A takisto sme presvedčení o tom, že práca príslušných orgánov v sieti ECPC by mala byť e, transparentnejšia a predovšetkým známejšia spotrebiteľom v konkrétnych krajín. Kolega, respektíve kolegyňa, e, z Portugalska povedala to isté, pretože samozrejme, pokiaľ výsledok krokov a siete CPC nie je známy ani nie, ani zverejnený, o to menej e, užitočný je. A tým druhým dôležitým bodom, ktorý som chcela počiarknúť, je to, že by sme chceli vidieť revíziu eh, nariadenia o ochrane spotrebiteľa a vnímame ju ako príležitosť, aby sme vytvorili užšiu spoluprácu medzi národnými orgánmi a združeniami spotrebiteľov. Združenia spotrebiteľov sú práve tým prvým referenčným bodom pre spotrebiteľov, keď majú problémy. Fungujú ako strážny pes trhu a môžu informovať príslušné orgány o porušeniach. A v tomto zmysle sme presvedčení o tom, že verejné a súkromné orgány sa môžu vzájomne doplňať. A v niektorých krajinách je tomu tak, aj keď nie vo všetkých členských štátoch je tomu tak, že môžu vykonávať prieskum medzi členmi Napríklad môžu povedať, že pravidelne spolupracujú so svojimi or- orgánmi. Avšak e, toto je veľmi otázne, pretože niektoré sa stretávajú raz za rok, e, niektoré sa stretávajú raz za pár týždňov. Často e, viac ako raz mesačne uskutočňujú sa stretnutia. Musíme robiť viac. Ak združenia spotrebiteľov majú mať možnosť na preverenie nariadenia. Put alerts about the new infringements into the CPC. E, ide o to e, e, zapracovať určitú spätnú väzbu, pokiaľ ide o nové porušenia do CPC. To by mohlo byť určite výrazné zlepšenie. Rada by som teraz poukázala na ďalší ďalšiu priesvitku. Ešte zo pár e, bodov na záver snáď. Samozrejme, že podporujeme spoluprácu a všetko, čo s tým súvisí. Počuli sme, že ale každopádne to môže byť veľmi časovo náročné. Musíme tu jasne e, ukázať, že postup spolupráce aj vzájomné presadzovanie by sa nemalo prejavať na, e, na súkromné kroky, ktoré robia e, pred súdnymi inštanciami spotrebitelia, kde ide určite o, o, sa kde ide o zastavenie určitých podvodných konaní. Sme tiež presvedčení, že by mali existovať e, výzvy a záväzky e, pre spoluprácu jednotlivých sektorov. Je tu čoraz viac e, porušení, ktoré sa nevzťahujú len na jednu oblasť, napríklad orgány pre ochranu údajov alebo telekomunikačné regulačné orgány Takisto e, tu je tu tiež e, väčšia potreba teraz e, konštatovať, či tu nie sú určité prekryvy, určité prierezy. Ide o zohľadenie trhov dneška či zajtrajška, nie trhov včerajška. Ďakujem. Určite musíme pracovať pre trhy dneška a zajtrajška, nie tie včerajšie Ďalším, a ďakujem mimochodom ďalším rečníkom e, zastupuje alebo teraz je z Dánskej e, komory obchodnej. E, našim rečníkom je Luna Rasmussen. Ďakujem veľmi pekne, Vicky, ďakujeme za pozv pozvanie. Keď som žila v Spojených štátoch, vždy som hovorila, že nechcem celú dlhú, dlhú, dlhú verziu môjho mena. V stručnosti e, Eurocommerce si nás vybrali, pretože e, e, my veľmi sa snažíme o presadzovanie práva po roky. Veľmi nás teší, že tu môžeme byť. Stručne povedané, a dúfam, že bude fungovať, čo vám chcem ukázať. Tu vidíte dánske Združenie podnikateľov. Máme 17 tisíc členov, 18 typov e, sektorov, ktoré sú zastúpené. Spotrebitelia samozrejme sú veľmi dôležité. Vediem politický tím, kde e, poskytujeme e, právne poradenstvo členov v Dánsku Poprosím ďalší obrázok. Mali sme veľmi efektívne e, orgány presadzovania práva. E, už vtedy sa vláda rozhodla e, vytvoriť určitý orgán alebo ombudsmana pre spotrebiteľov. Množstvo kompetencií. Tie sú obsiahnuté aj v návrhu. Je to dôležité i pre účastníkov eh, hospodárskej súťaže, pretože eh, úspešné presadzovanie v mnohých uh, dokumentoch komisie mi to chýba. dobre, že preto, pretože o tom môžeme dnes hovoriť uh, a vyjadrovať sa k tomuto nariadeniu. Máme tu problém s podvodnými obchodníkmi. Je to aj nekalá súťaž. Dánsky uh, dizajnéri nábytku napríklad sú tu člen, členovia, ktorí predávajú práve dánske, dánske uh, dizajnerské uh, nábytky uh, a sú, v, sú vlastne v konflikte s takýmito podvodnými predajcami je to veľká výzva pre e, presadzovanie práv. E, dánsky spotrebitelia sú e, prví na zozname tých, ktorí cez web predávajú. To samozrejme súvisí s mnohými javmi, ale keď moji, poslanci, moji členovia konštatujú, že sú tu zahraničné entity, ktoré porušujú e, komunitárne právo. Napríklad v prípade predplatných e, objednávok, napríklad e, udávajúc ceny bez DPH, alebo produkty, ktoré vykazujú, vykazujú určité e, vady, tak naši členovia sú samozrejme dosť frustrovaní. Keď sa pýtame dánskeho ombudsmana pre spotrebiteľov, tak vidíme, že je to dosť nákladné. Veľmi skoro sa potom vzdávame a to nie je potom uspokojivé pre ľudí. To vedie potom k tomu, že vnútorný trh e, stráca legitimitu. Chcem dodať, e, že moji členovia hovoria e, často následovné. Často riskujú e, sú často vlastne v, e, predmetom podvodov, keď sa e, podniká cezhranične. Podporujeme určite návrh komisie preto je to tu i veľkými písmenami. Čo však potrebujeme? Dôležité sú e, orgány, ktoré budú spolupracovať, aby sme mohli spojiť svoje sily a aby sme sa mohli zamerať na týchto e, podvodníkov. Podporujeme tento návrh. Samozrejme, že sú tu rôzne obavy, pokiaľ ide o obsah, k tomu sa iste vrátim. Ešte je taká všeobecná poznámka. Sú tu mnohé návrhy e, pre e, ochranu spotrebiteľov a videli sme to, kým tie terejšie voci boli vôbec e, presadené. To je to problematické zmýšľanie. Dôležitá je práve preto toto presadzovanie práva toto je takých našich vlastne, naš, na, zoznam našich predstav určite primeraná a zacielená e, miera e, presadzovania pr- boj proti e, nekalým praktikám a jednotná, jednotné chápanie toho, čo znamenajú vlastne porušenia a do akej miery vieme vykladať tieto porušenia čo vlastne znamená slobodný? Chápu, tomu, chápu to všetci rovnako? Čo, sa, čo to znamená, keď prebiehajú svípy? Je to, je to, rovnaký, eh, je to rovnaké kritérium? Myslím si, že to nové nariadenie by malo byť lepšie vyjasnené. Keď niektorý orgán eh, žiada iný orgán o, o opatrenia a rozhodnutie o, o presadzovaní. A keď e, tieto želania kolegov e, neakceptujeme, tak tieto orgány by mali byť zaviazané e, zdôvodniť, prečo neodpovedajú. Preto je to pre nás veľmi dôležité. Komisia by mala mať záväzok to pre, e, preverovať a kontrolovať. Pretože iba tak môžeme zabezpečiť, že sa lehoty dodržia. A takisto problematika, keď sa nič e, neudeje. Samozrejme, že by sme chceli i určitú proporčnosť. Hlavné, alebo zásadné veľké porušenia, nie malé porušenia, s ľuďmi kde môžu byť e, porušenia, tie by nemali byť e, riešené rovnakým spôsobom. Ale máme tu určité aj obavy v tomto návrhu. Sú tu mnohé delegované akty, 15 ich tu vidíme, ktoré sme spočítali a samozrejme je tomu tak, že v Dánsku dochádza k politickým rozhodnutiam a myslíme si, že e, politici by nemali e, sa vyjadrovať k všetkým týmto otázkam. Pre komisiu sú tu tiež veľké kompetencie. Komisia by tu mala prevziať iniciatívu pre tieto e, presadzovacie opatrenia, aby sa aj uviedli určité podrobnosti. Tie podniky by mali eh, odpovedať podrobne komisii. Vidíme, že tu máme vlastne, môžeme povedať, že nemáme nič proti komisii, ale vidíme, že tie národné eh, eh, orgány sa tu určite lepšie orientujú. A tu by sa dala lepšie kontrolovať úloha v týchto medzinárodných štruktúrach. My si myslíme, že úloha komisie by mala umožňovať spoluprácu, koordinovať, nevšak nahrádzať národné inštancie. Nemáme problémy s tými všetkými kompetenciami, ale my si myslíme, že to je proporcionálne. Kompetencie hmm, uzatváranie web stránok a ďalšie možnosti uvaľovať e, pokuty a tiež e, vydávanie e, citlivých obchodných údajov. A pokiaľ ide ten posledný bod, už tak nie sú to ochranné, žiadne ochranné opatrenia. Európsky parlament by sa mal ujať tohoto bodu. My vidíme dva roky ako primerané, nie je to vlastne o kartel, ale o marketingové opatrenia. U nás sa ukazuje, že spotrebitelia by chceli mať rýchlu odpoveď a nie tieto dlhé lehoty. Čo nám ešte chýba? Jasné postupy, pokiaľ ide pri presadzovanie porušení účastníkov z tretich krajín, napríklad online obchodníci z Argentíny a USA. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Veľmi zaujímavé. Posledným rečníkom máme tu e, e, profesora práva z e, Univerzity Leuven, Evelyn Kern. Ďakujem pozvanie. Co pár slov k veľmi dôležitej téme Prvú priesvitku som poslonechala z staršej prezentácie z pred 6 rokov, keď EÚ eh, e mala predsedníckú krajinu práve Belgicko. Eh, nedostatky celého nástroja už vtedy boli identifikované. Našťastie sa udialo množstvo pozitívnych krokov. Máme tu veľmi ambiciozný návrh na, na revíziu eh, nariadenia CPC to môžeme len vítať. Určite potrebujeme silnejší e, mechanizmus e, presadzovania práva. Máme tu e, ďaleko siahajúce práva spotrebiteľov, ale ak chceme presadzovať dôležité, aby ten návrh sa prijal, to je jeden z, teraz to je môj prvý bod, ďalej ešte môžem dodať? Hlavné nedostatky terajšieho nariadenia je určite to priestor na zlepšenie. Kritika je však obmedzená. Toto je návrh, ktorý podľa mňa by mal sa presadiť. Študovalo sa to po mnohé roky. Ďalšia presvedka máme k, e, e každé dva roky správy členských krajín, štúdie, vonkajšie správy a nedostatky e, sú jasné. A prijatie tohto revidovaného návrhu e, je jasno, jasne potrebné. Videli sme tu množstvo e, príkladov z siete ICC. Mnohé prípady nám ukazujú, že porušenia nie sú len národné, Veľmi často sú cezhraničné porušenia a tieto národné eh, procedúry po, po porušení nie sú dostatočné. Zavádzajúce informácie pre spotrebiteľov, napríklad e, e, museli si kúpiť e, za extra prostriedky e, ochranné programy starostlivosti, ktoré, na ktoré mali právo konali niektoré organizácie ochrany spotrebiteľov, ale v jednej z krajín to neviedlo k zmenám automatickým v ďalších krajinách. E, nešlo to k automatickým zmenám v celej Európe, museli samé konať. Tento prípad Apple, ale aj v, iných firm, v prípade iných firiem neboli tieto jednoducho postupy efektívne. Prípad Apple nám ukázal, že čo sú tu výhody. Bola tu pokuta pre Apple, ale tá ist, ten istý orgán zdôrazňoval význam spotrebiteľských organizácií, ktoré by mali poskytovať informácie o porušeniach. Určite sú to teda výhody a štruktúrálne e, zapájanie sa, spolupráca s e, verejnými e, orgánmi pokiaľ ide o nedostatky terajšieho e, e, nariadenia CPC, nie sú to veci nové. Zložitosť, ktorá sa spomínala, rozdiel, prioritizácia, e, nedostatok zdrojov v určitých členských krajinách, určité problémy technickej povahy. Napríklad otázka, ktoré právo pri cezhraničných e, prípadoch sa vzťahuje. Je to právo e, žiadateľskej krajiny e, a tak ďalej. Všetko je to nevyjasné. Sú tu rôzne prístupy v rôznych členských krajinách. Priorita sa Priority takisto, nedostatok zdrojov, o tom sa už hovorilo, stanovanie priorit na európskej úrovni. To nie vždy ide e, v súlade s internými prioritami národných členských krajín. Národné autority majú limitované zdroje a to znamená i požiadavky z iných krajín, ktoré e, presadzujú i svoje vlastné e, priority. zložitý charakter e, legislatívy. To sa zobrazuje často v týchto štúdiách. Nedostatok dobrej implementácie a e, interpretácie, nedostatok rôznych mechanizmov výkladu, rôzne postupy, ktoré sťažujú spoluprácu, dohodnutie sa na časových limitoch, silnejšie presadzovanie Takisto úloha Európskej komisie a to, že e, regulá, to nariadenie CPC jednoducho niektoré krajiny e, nerešpektujú. A samozrejme, že najdôležitejšie je, že či tento návrh teraz rieši všetky tieto problémy. Myslím si, že rieši e, časť z tých veľkých problémov, nie všetky. Nedajú sa všetky riešiť revíziou nariadenia CPC, ale sú tu ďalšie pozitívne veci, interpretácia určitých eh, nariadení smerníc. Veľmi pozitívna je eh, interpretácia anexu alebo jeho aktualizácia. A čo je tiež dobré, vyjasnenie eh, právomoci jedného styčného bodu a potreba dostatočných zdrojov, skúseností. Určite nebude stačiť to dať len do e, nariadenia, treba to monitorovať. Členské krajiny musia rešpektovať. E, e, dodatočné minimálne právomoci, to je podľa mňa veľmi dôležité zlepšenie. To bude lepšia spolupráca, takisto lepšie presadzovanie napríklad e, pozastavenie web stránok. Tieto nové nástroje sú potrebné s nárastom významu e-commerce. Hoci je to výrazne kontroverzné, som za tento návrh, aby sa nelimitovalo kolektívne presadzovanie práva, takisto, že by to malo zastaviť porušovanie práva takisto možno e, individuálnych žalob. Toto takisto za, e, zahrania teda e, aktualizáciu tohto segmentu, ak nie inak tak individuálnou formou vzdelávania. Doplňané to musí byť efektívnejšími prostriedkami, možnosť poskytovania nielen verejným e, inštanciám, ale je to tiež v návrhu cez e, nariadenia súdne. Nie je to e, úplne nezvyčajné. Už sa to deje v Spojených štátoch. Možnosť obracania sa na súdy refundácia finančná. Myslím si však, e, potrebujeme viac pozornosti k týmto doplňujúcim právomociam. Tu sa navrhuje nariadenie, nielen smernica. Členské krajiny a výsledky e, musia byť získané. V niektorých krajinách je to veľmi vágne popísané a to bude stiažovať efektívnosť spoluprácu. Budú tu rozdiely Vítali by sme viac detajlov. A tu je tiež odkazy na potrebné záruky, vrátane e, súdnych a opravných prostriedkov. To je určite niečo, čo je explicitne v ochrane údajov a vítali by sme to i v tomto nariadení. Na záver snáď môžem povedať, že, že úloha Európskej komisii v implementácii boli by sme za to, aby sa jej úloha vyjasnila hlavne u celoeurópskych prípadov potrebujeme narastajúcu úlohu komisie. Súhlasím s tým, čo bolo povedané štandard, ktorý sa to používa na jednotnú dimenziu, je celkom vys- vysoký a náš názor je ten, že budú porušenia práva a bolo by lepšie mať funkciu pre Európsku komisiu, kde tieto vysoké štandardy, štandardy nemusia byť dosiahnuté. Čo by sa od terajšieho návrhu dalo ešte zlepšiť, a to je naozaj posledná časť, silnejšie zapojenie e, z asocií, asociácií ochrany spotrebiteľov. To je dobré, že sa to spomína do určitého e, bodu, keď tu systém varovaní lepšie spomínať organizácie Európske ochrany spotrebiteľa. Tiež sú blízko informácií u niektorých krajín je to bez komentára. Eh, určite, keď sa zapoja eh, asociácie spotrebiteľov a, zavedú svoje vlastné implementačné stratégie a priority, dôležité, aby vedeli, čo sa udeje s varovaním, ktoré bolo vyslovené, väčšia úloha pri prioritách. Eh, mohli by tiež získavať príslušné informácie. A potom ešte k technickej úrovni, čím viac máme harmonizácie, čím e, viac máme ochrany spotrebiteľov, o to menej je tu problémov. Ale momentálne máme ešte vždy smernicu o minimálnej miere harmonizácie. Otázka znie, e, ktorý zákon má e, platiť, či zákon krajiny, ktorá e, podáva žiadosť, či tej, ktorá ju spracováva. Je tu e, vyslovene zmetok, ktorá vec sa vlastne aplikuje. Na záver snáď, e, myslím, môžem povedať, že potrebujeme tento ambiciózny nástroj, aby sme mohli spotrebiteľom dať možnosť uplatniť si zákony, ktoré majú od Európy. Len podporujem tento nový nástroj. Um, Ďakujem. Teraz eh, dám slovo najprv eh, spravodajkyni, eh, potom tieňovým spravodajcom a potom ostatným poslancom a členom. Máme približne pol hodinu a máme na programe minimálne 10 rečníkov, takže prosím, dodržujte rečnícky čas dvoch minút, aby sme potom mali aj priestor na odpovede panelistov. Takže a chceli by sme dať priestor aj komisii nakoniec. Takže dve minúty rečnícky čas. Ďakujem, ja sa pokúsim dodržať tie dve minúty. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým rečníkom, v tomto prípade rečníčkam, za ich užitočné poznatky z praxe. My sme už mali stretnutie tieňových spravodajcov, kde sme e, už prekonzultovali niektoré aspekty návrhu s komisiou, ale to, že môžeme hovoriť s ľuďmi z praxe, je veľmi dôležité. Ja by som mala niekoľko dotazov na každého z rečníkov alebo z rečníčok, takže dovolte, aby som hneď pristúpila k otázkam. E, pokiaľ ide o pani Sobotkovú z Českej obchodnej inšpekcie, vy ste vo svojej prezentácii hovorili o e, neodpovedajúcom dozorovacom orgáne, ale v tom novom nariadení už tie lehoty sú. Akú by v tom to mohla zohrať úlohu komisia, e, pokiaľ ten požadovaný orgán nebude e, zodpovedať? Ďalšia otázka je o svýpoch. Vy ste to vo svojej prezentácii vítali. Mohli by sa podľa vášho názoru rozšíriť aj na online prostredie. Ďalej je tu skôr poznámka ako dotaz. E, kvitujem tu zmienku o skrytej identite. Myslím si, že tam je naozaj potrebné posilniť právomoci na dohľadanie identity, najmä v tých prípadoch, kde sa jeden e, subjekt tvári, že sídli mimo EÚ, ale v skutočnosti to tak nie je. No a posledná otázka. Všetci samozrejme vieme, že článok 8 tam tie, pokiaľ ide o tie minimálne právomoci, tam bude diskutovaný a je tam nejaká právomoc, ktorú by, sme, by ste ako dozorový orgán boli schopní uplatňovať v praxi? E, druh, e, druhá séria otázok tu adresujem pani Fonseca z portugalského ministerstva. E, tá otázka sa týka prakticky úlohy alebo toho, ako je v návrhu vymedzená úloha ústredných styčných orgánov SLO. Ona tam nie je tak úplne dobre popísaná, ako ju vidíte vy. A mala by tá komunikácia medzi členskými štátmi a dozorovými orgánmi vždy prebiehať cez tie ústredné styčné úrady – a podľa vašich skúseností, aká je komunikácia tam, kde za tým styčným e, úradom nie je e, dozorovací orgán. Tretia otázka sa týka pani Šulc Európskeho e, spotrebiteľského centra a je to taký veľmi ucelený príspevok, ktorý ste tu predniesli. Mnohé z poznatkov sú pre nás veľmi užitočné. Ja by som sa vás chcela spýtať na to, pretože vy vlastne riešite tie cezhraničné prípady. Môžete odhadnúť e, e početnosť tých prípadov, ktoré by z vašej praxe splňali e, vašu definíciu porušovania právo vnútri únie alebo tie porušenia, ktoré sú definované ako rozsiahle porušenia práv na ochranu e, spotrebiteľov s tou únijnou dimenziou. Štvrtá séria otázok na Augustu Maučlevičute. Ja si myslím, že tu sa určite zhodneme že zapojenie spotrebiteľských organizácií do celého systému je dôležitou súčasťou návrhu, ale podmienkou preto musí byť vzájomný rešpekt a dôvera medzi spotrebiteľskými organizáciami a dozorovými orgánmi. Vy ste vo svojej prezentácii hovorili, alebo skôr preformulujem tú otázku, ak sa bavíme o menovaní príslušného orgánu, ktorý by mal to porušenie riešiť. Aké kritéria by sa mali brať do úvahy? Podľa sídla je to otázka ohľadne fórum, shopping. Aké kritéria by podľa vášho názoru teda boli prínosnejšie alebo objektívnejšie alebo lepšie fungujúce ako samotné sídlo? A potom by som sa vás chcela spýtať na váš názor na úlohu koordinátora porušenie pre, pri po, porušovaní predpisov s unijnou dimenziou. Mala by podľa vášho názoru mať komisia tú koordinačnú úlohu vždy? No a potom je tu ešte otázka na Eurocommerce, na pani Rasmussen. Vy ste na tom poslednom slajde uvádzali, že niečo v tom návrhu nie je konkrétne, jasne a koherentne naformulované. Môžete prosím vás uviezť nejaký príklad, čo presne nie je naformulované korektne? A potom ešte tá poznámka o nastavení rovných pravidiel a efektívneho vymáhania je určite podmienkou pre fungujúci vnútorný trh. Takže ja by som rada poznala váš názor, či si myslíte alebo nemyslíte, že k tomu môže prispieť aj zjednocovanie týchto pravidel vrátane e, navracania neoprávneného zisku. To je skôr taká poznámka a na pani Teren z univerzity. Chcela by som sa vás pýtať, pretože tiež na jednom slajde ste uviedli, že niektoré štáty neres, nerešpektujú povinnú e, povahu tohoto nariadenia. Môžete mi uviesť e, konkrétne príklady týchto štátov? A druhá otázka. Hovoríte o nízkom Prahu pre definíciu porušovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa s unijnou dimenziou. Podľa vášho názoru, ako by mal byť stanovený E, to je všetko. Ďakujem a určite sa budem tešiť aj na ďalšie poznámky a samozrejme na vaše odpovede a na otázky kolegov. Ďakujem veľmi pekne. Viac? Ďakujem pani predsedajúca a ja sa chcem poďakovať našim e, hosťom aj za ich konkrétne údaje a vlastne oni odpoveda, odpovedali na to, čo je dobré v návrhu, čo nie je dobré. Ja mám veľmi konkrétne otázky. Poprvé, článok 4, e, ten stanovuje e, lehotu 5 rokov. E, naša dánska účastnička povedala, že to je príliš dlhá lehota a že mala by byť len dvojročná. Aký je názor ostatných vystupujúcich? Po druhé, článok 11 návrhu komisie hovorí o poskytovaní informácií, tak tam sa nepredpokladalo žiadne oneskorovanie. Naša kolegyňa z Dánska hovorila, že by to tam bolo potrebné. Revidovaný e, na, návrh rady hovorí o 14 dňoch. Je to rozumná lehota, alebo je prikrátka? Po tretie. E, pani Schulz, European, Consumer Center, hovorila nám o spoločných akciách zameraných na boj proti porušeniam na celoeurópskej úrovni. Máme tu tri štvrtiny obyvateľstva a tri štvrtiny členských štátov, ktorých sa to týka. To je kumulatívna podmienka. A moja otázka tu stojí, e, či táto kumulatívna podmienka nepovedie k príliš e, malému počtu prípadov. A ak súhlasíte, tak aké by mali byť potom limity? Po štvrté, komisia stanovuje jednoročnú lehotu na zavedenie do praxe tohto e, nariadenia. Členské štáty a siete budú môcť splniť e, tieto nové výzvy v priebehu jedného roka. Piatá otázka. E, problémy v oblasti spolupráci s ostatnými národnými organizáciami v sieti. Podľa vášho názoru tieto interné problémy fungovania e, súvisia s internými problémami fungovania sieti alebo e, je tam problém v oblasti prostriedkov. Ak sú to prostriedky, tak akými prostriedkami by sme mali disponovať, aby sme reagovali na nové kompetencie? A na záver jedna všeobecná otázka ktorá odráža to, čo povedali viaceré prezentátorky. To znamená, že e, aj keď je veľmi pozitívny, tento návrh neodpovedá na všetky výzvy, ktoré pred nás stavia digitálny obchod, online obchod. A moja otázka je, čo tomu návrhu chýba, aby, odpovedal na všetky, aby tento návrh odpovedal na všetky výzvy. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Richard Sulek. Ďakujem, Richard Sulik. Ďakujem veľmi pekne. Tiež ďakujem za zaujímavé prezentácie. No ja by som chcel hovoriť trochu všeobecnejšie, aj keď teda nie dlho. V podstate, ako som to tak počúval, tak my robíme zo spotrebiteľov nesvojprávnych analfabetov, ktorí sú zbavení svojich právomocí, ktorí si nevedia nič zistiť, nič sa spýtať, nič si nevedia overiť. V podstate spotrebiteľ je taký vzácný druh, ktorému hrozí vyhnutie a preto ho musíme chrániť. Čo skoro možno ho budeme nielen chrániť, ale budeme mu aj diktovať, čo vlastne má spotrebovať. Ono to už v niektorých krniach začína, keď riešia e, podiel cukru v nápojoch a podobne. No, výsledok tohto hearingu, ktorý mimochodom považujem za dosť nevyrovnaný, lebo máme tu dve zástupkyne štátnych autorít, dve zástupkyne spotrebiteľských organizácií a iba jednu zástupkyňu za e, zamestnávateľov. Chcel som sa poďakovať, že e, pani, ctená pani kolegyňa z Dánska tu hájila trochu aj tieto farby. A výsledok celého tohto hearingu je, potrebujeme viac kompetencií, viac koordinovať, viac opatrení, viac, viac, viac. A myslím si, že mala by byť na mieste aj otázka, že či to teda naozaj treba. Či naozaj je tá situácia taká, že teraz ten spotrebiteľ je fakt od rána do večera ohrozený a myslím si, že je čistá ilúzia si teraz povedať, že vieme odstrániť akékoľvek riziko od tohto spotrebiteľa. To dokáže akékoľvek riziko, dokáže odstrániť len Európska centrálna banka od investorov, ktorá zároveň likviduje našu spoločnú menu, ale to sa moc nepatrí. Ja by som chcel navrhnúť naopak, že čo keby sme nešli na to restriktívne, ale motivačne, napríklad by mohli tieto autority tvoriť blacklisty alebo whitelisty alebo dávať odporúčania, ale tam by to malo končiť. Nemyslím si, že potrebujeme presúvať ďalšie, kom, ďalšie kompetencie na komisiu. Nemyslím si, že Európska únia teraz potrebuje mať ešte viac kompetencií, ešte menej suverenity členským krajinám. Takže toľko to v krátkosti e, za mňa. A úplne na záver by som chcel poprosiť, už čo tu odznelo od e, pani kolegyne Sehnalovej, tie konkrétne počty porušení. Počuli sme od e, pani Sobotkovej, že 20-30 prípadov ročne, aby tak celkovo zaujímalo, že koľko prípadov my tu teraz vlastne už Eh, druhú hodinu riešime, lebo keď sa bavíme o tisícoch prípadoch pri 500 miliónov Európe, pri 500 miliónovej Európe, tak sa bavíme prakticky o ničom. To by muselo byť milióny prípadov, aby vôbec malo zmysle vymýšľať nejaké zásahy. Takže dúfam, že tie počty nejak eh, by sa dali konkretizovať. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť, i keď teda vo vedomí, že som eh, tie zvyšné ctené dámy príliš nepotešil. Ďakujem pekne. Thank you, Richard. And, um... Ďakujem veľmi pekne, Richard. Je tu niekto za ALDE? Pán López tu eh, bol, ale odišiel. Pani Reda, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať eh, všetkým prezentujúcim za eh, odborné príspevky Myslím, že aj spravodajkyňa spomenula už mnoho relevantných otázok. Chcela by som však upriamiť vašu pozornosť na jednu tému, o ktorej sme ešte nehovorili, a to sú e, minimálne právomoci príslušných orgánov. Chcela by som počuť od zástupcov e, spotrebiteľov, aké právomoci si predstavujete práve v oblasti digitálneho trhu, e, pretože práve, ako aj povedala e, doktor Katerin, e, tento návrh je pomerne vágny. E, ako povedala pani Rasmussen, takáto opatrenie môže viesť aj k zablokovaniu webových stránok. To môže byť pomerne tvrdá rana. Je to zablokovanie web stránky E, web stránky. Príslušný orgán samozrejme ju môže zablokovať, ale takisto hovoríme aj o pozastavení fungovaní domén a to môže byť oveľa e, širšie a oveľa náročnejšie, pretože e, táto stránka bude naďalej k dispozícii, bude stále existovať, ale nebude prístupná. E, takže to nebude iba, e, nebude to v podstate likvidácia. Mohli by ste nám tomu teda povedať niečo viacej, čo máte presne na mysli? A ďalšou výhradou je, že pokiaľ hovoríme o blokovaniach web stránky, je to oblasť, ktorá e, ktorá sa týka aj základných práv. A keď hovoríme o nástrojoch, ktoré sú k dispozícii, zároveň si musíme položiť otázku, aká je hodnota v tom, keď zablokujete web stránku, ale môžete sa stále obrátiť na zdroj, pretože niekedy e, a častokrát e, máte viaceré stránky pod jednou doménou a to môže viesť e, k neželaným výsledkom, keď je e, celá domena jednoducho odstránená alebo odregistrovaná e, dokonca e, iba kvôli jednej jedinej webovej stránke alebo poddoméne, keď dáme silu komisie implementačných aktov, keď hovoríme o posledných opatreniach článku 8, možno by, ako povedala doktorka Terin, by bolo aj odstránenie stránky potrebný, avšak celý tento e, článok nie je e, v tomto zmysle veľmi konkrétny. E, uspokojili by ste sa aj bez implementačných vykonávacích aktov, ale aby sme mali jednoducho, jednoducho väčšiu jasnosť v tom, čo príslušné orgány môžu a čo nemôžu robiť. Ďakujem. Evelyn? Andreas ešte? Ďakujem veľmi pekne, Vicky. Myslím si, že to bola veľmi zaujímavá prezentácia zo strany odborníčok, piatich odborníčkov. Chcel by som položiť otázku vo vzťahu k mojej domácej krajine. V Nemecku neexistuje priamy verejný dohľad na trhu a preto myšlienka harmonizácie respektíve harmonizovanie e, jednotlivých krokov bude veľmi zložité, keďže neexistuje príslušný orgán v tomto prípade. Otázka, ako to môžeme prekonať? Je to e, situácia, ktorá je e, osobitá pre Nemecko, alebo no, ostatné členské štáty sú v podobnej e, situácii, kedy nemajú vlastne štátny orgán, ktorý by mohol zasiahnuť e, vo, e, vo vzťahu e, e, spotrebiteľským právam, pretože nemajú väzbu na CBC. Evelyn Gebhardt. Áno, moja otázka smeruje rovnakým smerom. Ja som bola spravodajkyňou, keď bola zavadená prvá verzia CBC v roku 2003-2004. A mnohé členské štáty v skutku majú príslušné orgány, ale na druhej strane iné členské štáty nemajú takéto vládne organizácie. A to je e, samozrejme aj otázka, e, e, z ktorej vyplývajú mnohé problémy. Napriek tomu dúfame, že prostredníctvom spolupráce medzi jednotlivými príslušnými orgánmi a zodpovednými osobami vytvoríme určitú bázu dôveru vzájomnej spolupráce a e, pani Sobotková povedala, že e, mnohé z týchto organizácií jednoducho nespolupracujú a nereagujú. Takže sa pýtam, e, slúžilo to na niečo, prinieslo to nejaký pokrok táto spolupráca, pretože práve toto je veľmi potrebné. Lebo sme boli svedkami mnohých prípadov, ktoré sa mi dostávajú na stôl, kde sa hovorí, do akej miery je nevyhnutný takýto príslušný orgán pre spoluprácu aby teda spolupráca fungovala na, e, za, e, medzi jednotlivými členskými štátmi, aby to bola naozaj výhoda spotrebiteľov. A, a samozrejme, musíme si byť vedomi, že stále máme hranice v Európskej únii a s tým sa musíme vyrovnávať. dámy, e, dávam za minútku čas na odpoveď. Ešte jedna otázka. Je výborné, že máme Evelyn Gebhardt tu a ktorá sa môže podeliť o skúsenosť e, e, o túto skúsenosť pri vypracovávaní predchádzajúcej verzie CBC. Áno, je tu e, otázka, keď sa rušia web stránky, je to veľmi citlivá záležitosť aj v Európe a musíme byť e, veľmi jasne, aké sú pravidlá. Hovorili ste, že sú tu aj záruky pre obchodníkov, o tom by ste mohli hovoriť bližšie. A pani e, profesorka Terén, hovorili ste o možnostiach nápravy v prípade sťažnosti jednotlivcov ale sú tu aj možnosti kolektívnych návrhov a kolektívnej nápravy. Hovoríme teda o e, individuálnych podaniach alebo kolektívnych, alebo nám tu niečo chýba z toho právneho hľadiska. Kto by teda začne? Začneme tým, ako sme, e, ako sme hovorili na začiatku. Takže každý bude mať, každá z vás budeme mať e, niekoľko minút a potom ešte 15 minút komisia. Ďakujem. Asi za minútu sa mi nepodarí reagovať na všetky otázky, ale aspoň na tie, ktoré sa ma dotýkajú. Môžete mať eh, viac času na odpovede. Je pravda, že spotrebiteľ niekedy môže vyzerať ako nesvoj právny druh na základe toho, čo sme povedali. Bohužiaľ, niekedy je tomu tak, že spotrebiteľ pôsobí ako nesvoj právny aj na základe tých podnetov, ktoré dochádzame. Existujú isté e, sociálne skupiny, ktoré sú viac ohrozené, nevyznajú sa v digitálnom prostredí a jednoduchšie sa nechajú nachytať a niektoré hrozby, E, ktoré e, sú na nich zamerané, by sa dali pomerne ľahko odstrániť, keby sme takúto možnosť mali napríklad odstrániť takúto stránku. Ja nie som technickým expertom, je mi v podstate jedno, ako by k tomu došlo, ale bolo by dobré, keby bolo možné zastaviť ilegálny obsah. Samozrejme, my sa v žiadnom prípade nechystáme zasahovať do slobody podnikovania, takže by sme na základe nejakých drobných porušení odstraňovali celé webové stránky, ale chceme odstrániť tie najzávažnejšie prípady, ktoré spôsobujú tie subjekty, ktoré nie sme schopní vlastne ani nájsť. Pokiaľ ide o dodržovanie lehôd v rámci CPC, tak niekedy je to naozaj problematické. Tieto lehoty už existujú a niekedy sa nedodržujú. Nie sú to prípady všetkých štátov, ale v niektorých prípadoch sa naozaj stáva, že sa na túto našu žiadosť nezareaguje a jediný, kto by s tým mohol pomôcť, je komisia, pretože si nedokážem predstaviť, kto iný by tento orgán dokázal osloviť a donútiť, aby reagoval. Takže to je asi všetko z mojej strany. Ďakujem. Thank you. Anna Katarina. Ďakujem. Anna Katarína Fonseca. Dobrý. Ďakujem. Ja tiež budem veľmi stručne odpovedať. Spravodajkyni ďakujem na, za otázky. Určite, že tá, e, súhlasíme, že tento návrh nie je celkom jasný a chceli by sme, aby bol čo najkonkrétnejší. Musí to, my, podľa nás tento orgán by mal byť akýmsi styčným orgánom medzi kompetentnými orgánmi a komisiou Spôsob kontaktu by mal byť čo najmenej formálny a rýchly. Platforma, ktorou disponujeme, nezodpovedá týmto požiadavkám. Ak príslušné e, kompetentné orgány nebudú reagovať, tak potom je potrebné e, nejakým spôsobom stanoviť, aby kompetentné orgány vysvetlili, prečo nereagovali. To znamená, že treba e, skutočne mať nejaký nejakú procedúru a nejaký postup. Pokiaľ ide o e, premočaciu lehotu, v Portugalsku máme rok, 1 rok, 3 roky a 5 rokov. Pre nás e, návrh komisie nie je problematický a myslíme si, že by bolo dôležité túto lehotu harmonizovať. Pokiaľ ide o 14 dní v článku 11, ak si myslíme, že to je veľmi krátka lehota a ak by orgány mali e, vykonať nejaké úkony v, e, u operátora a tá lehota by nestačila, tak si myslíme, že 30 dní by bol, bola taká rozumnejšia lehota. Pokiaľ ide o vstup do platnosti, nazdávame sa, že lehota jedného roka nie je priateľná a transponovať toto nariadenie, ospravedlňujem sa, toto nariadenie je priamo aplikovateľné, ale budeme mať ešte veľa domácej úlohy, aby sme to aplikovali v jednom roku. A to nie je možné v tejto oblasti tak rýchlo. Pokiaľ ide o e, pána poslanca Karluša Kueľu, ak je ten problém koordinácie e, interným e, problémom, treba sa pozrieť, či je to vnútorným problémom štátu, alebo či je to problém spôsobený nedostatkom koordinácie. Ja si myslím, že do istej miery to je spôsobené štátom a nedostatkom prostriedkov. A na záver, my sa snažíme reagovať na výzvy, ktoré pred nás stavia digitálny trh. My ho renegociujeme o viacerých návrhoch, ktorých cieľom je reagovať na sťažnosti E, spotrebiteľov e, v digitálnom prostredí. Takisto negociujeme o geoblockingu, o návrhu o prístupe digitálnych obsahov na internete, ďalší dôležitý návrh a veľmi komplikovaný, ktorý dá ešte veľa práce, ale je to tiež cesta. Takže ja si myslím, že toto všetko, e, na čom pracujeme, ide v tom zmysle, aby sme reagovali na problémy, ktoré vyvstávajú. Ďakujem. Thank you, Bianca Ďakujem, Bianka Šulc. Budem sa snažiť odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú spotrebiteľských organizácií. V prvom eh, rade sa ma pýtali na cezhraničné eh, dôkazy o jednotlivých prípadoch. Môžem vám dať iba eh, pros- počet prípadov prostredníctvom siete ECC. Ak sa pozrie, pozriete na spotrebiteľské weby a siete, môžete očakávať, že tieto e, údaje môžu byť viac menej e, pravdivé, avšak nemáme celkové údaje za EU. A to odznelo aj na konferenciách. Je to aj kvôli tomu, že tieto čísla e, majú vo vlastníctve rozliční, rozliční partnery. Ale myslím si, že by sme mohli zladiť tieto údaje a mať krížovú referencie, čo sa týka článku 4. Ja som takisto za rokov. Mnoho krajín má túto lehotu už zavedenú a e, môže to byť harmonizované naprieč celou Európskou úniou a e, mať čas na e, odpoveď dva týždne. To je to, čo používame v sieti ECC. Zvyčajne je to 14 dní a potom do jedného mesiaca už máte odpoveď ku konkrétnemu e, prípadu a povieme vám, akým smerom sa budeme v rámci tohto prípadu uberať, čo sa týka digitálneho prostredia a e, politiky vynutiteľnosti práv. Začína to v zásade už pri e, školení takýchto úradníkov v digitálnom prostredí, pretože keď začínajú, nie sú veľmi dobre oboznámení s webovými stránkami, s proxy servermi, takže e, potrebujú trochu e, školenia na to, aby si na to zvykli a blokovanie webových stránok je potrebné, predovšetkým spôsoby online platby musia byť v prvom rade e, zablokované, pretože Eh, peniaze, k peniazom sa prostredníctvom internetu môžete dostať veľmi rýchlo. Eh, uzatvorenie stránok, chápem vašu pointu. Eh, áno, chápem vašu výhradu, ale v väčšinu prípadoch v prípadoch sme zaznamenali, že jednoducho jedna webová stránka bola uzatvorená, ale objavila sa druhá v rámci tej istej domény. Tak Takže, ale áno, máte pravdu, radšej by sme blokovali jednotlivé stránky, než celú e, doménu. Myslím si, že prostredníctvom takýchto krokov sa dajú chrániť základné e, práva. Myslím si, že toto je všetko, čo sa stiahovalo k otázkam na spotrebiteľov. Dobre, Augusta? Ďakujem. Začnem s otázkami pani spravodajkyne, ak som e, pochopila správne vašu prvú otázku, tá sa týkala, aké kritéria by mohli byť použité pri nominovaní organizácií, ktoré sa zúčastňujú tohto cvičenia. Myslím si, že napríklad, e, ako aj e, v prík, príklady rozličných smerníc by sme mohli zobrať do úvahy Myslím si, že doteraz ale s tým členské štáty nemali žiadny e, problém. Jednoducho nominovali e, organizáciu zahájajúcu práva spotrebitelia, e, ktoré sa zaoberala práve m, takýmito cezhraničnými stiažnosťami. Myslím si, že môž, môžeme nájsť podobné príklady aj v európskej legislatíve. Možno to nebolo to, čo, na čo ste sa pýtali. E, bola to záležitosť e, sídla obchodníkov Aha, takže som celkom nepochopila túto otázku. Ale áno, eh, áno, mali sme starosti op- eh, ohľadom opatrenia v komisnom návrhu, eh, ktorý, keď príslušné orgány si chcú vybrať jednu z nich ako gestorskú organizáciu, zvyčajne to bola organizácia v tej krajine, eh, kde bolo založené sídlo danej firmy. A eh, v tomto prípade sme mali takmer automatickú nomináciu organizácie z danej krajine, eh, ktorá viedla k shoppingu na fórach, ako povedala kolegyňa. A mohlo by to viesť aj slabšiemu presadzovaniu zákona, pretože orgány v danej krajine nemajú jednoducho dosť zdrojov alebo nemajú dosť ochoty e, zakročiť proti obchodníkom. Takže si myslíme, že aj e, ďalšie kritéria, ako napríklad e, zdroje a opatrenia musia byť zobraté do úvahy, keď keď sa určuje gestorská organizácia. Ďalšia otázka sa týkala o úlohe koordinácie e, komisie. My toto podporujeme a pravdepodobne by som mohla odpoveď, odpovedať aj na otázku pána Koelia, e, pretože sme presvedčení o tom, že kritéria e, o porušení zákonov v rámci únie zahrňa tri štvrtiny populácie a e, tri štvrtiny členských štátov sú príliš vysoké a mali by byť znížené. A čo sa týka článku 5, podporujeme lehotu 5 rokov, pretože tie sú, tieto lehoty sa odvíjajú od konca porušovania práv a tieto, toto porušenie sa nevždy odkrie hneď na začiatku takže takisto odpoviem a otázky pána Švába tam pani Gebhardt o ustanovených orgánoch. Mohli by ste to, eh, Augusta, zašlať možno eh, písomne? Lone, máte slovo? Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že začnem veľmi v krátkosti. Väčšina eh, a to najúčinnejší vynúcovateľ práva spotrebiteľa je spotrebiteľ samotný. Majú e, práva, majú sociálne médiá k dispozícii. E, v, e, v Dánsku máme tak, tzv. postup name and shame, čiže ukazovať prstom, tak povediac, pretože ak sa vyskytne sťažnosť, tak samozrejme sa obrátia na sociálne siete. Potom samozrejme sa vyskytnú aj pokuty. Bude to napísané aj v novinách. To je to najhoršie potrestanie, ktoré môžete dať ktorejkoľvek e, spoločnosti. Táto zlá reklama. A prejdem teraz na vašu otázku. E, pýtali ste sa, čo nie je jasné presne, predovšetkým 15 delegovaných aktov. To ešte nepredstavuje právne záruky. A potom je tu aj záležitosti uzatvárania webových stránok, ktoré si myslíme, že sú nesmierne dôležité. Či je to proporčné? Spomínali ste platby. Samozrejme, zvažujem, e, rozmýšľam, aké príklady máme v Dánsku, avšak sú tu aj ďalšie záležitosti, ktoré sú proporčnejšie Avšak mnoho z týchto prípadov nie sú až také zlé, takže eh, pod písmenom A hovoríme o kontrolách. Znamená to a zahrňa to aj elektronický mirroring eh, webových stránok za účelom zisku. Otázka je samozrejme, aké zisky to eh, prináša. A to má privádza aj k vašej otázke, Vicky keď ste hovorili, že toto, kde sú záruky pre e, obchodníkov. Keď obchodníci e, spravujú veľmi dôležité údaje, musíte ich odovzdať organizácie, ktoré môžu byť neziskovky, mm, ale tie nemajú také nakladanie s týmito údajmi, na aké sme my zvyknutí. Takže musia ek- existovať zároky, ktoré sa dosiahnu na zákazníkov, ale nie pre obchodníkov. Dobre, takže zvyšok odpovedí príde písomne. A teraz má slovo pani Evelyn Terin. Bolo tu niekoľko otázok, ktoré sa týkalo noriem e, únie. Otázka je, čo by malo byť štandardom. Môžeme samozrejme znížiť e, počet krajín, ktoré Ehm, by mohli mať konanie za porušenie, ale to samozrejme môže mať e, dopad na počet krajín. No takže to samozrejme má svoje následky. Čo sa týka otázky e, pri definovaní viacerých detajlov pri samotnom e, nariadení, ak nemôžeme definovať detaily, v implementačných aktoch, tak ťažko to defi- e, dá sa to ešte nastaviť v samotnom nariadení a dať e, štátom jednoducho možnosť, aby mali koherentné procesné právo e, v tomto prípade, aby toto bolo konzistentné s právom procesným. Čo sa týka dezignovaných a ustanovených e, orgánov. A problém Nemecka, že nemáte takúto distribúciu e, verejných orgánov. Toto bol problém aj Holandska, ktorí jednoducho takýto orgán nemali a museli ho vytvoriť. E, táto možnosť je samozrejme zakotvená v súčasných možnostiach CPC, kde sa ustanovujú jednotlivé Eh, orgány, kde by sa mali prijať aj takéto opatrenia. No a samozrejme to má dopad, ako funguje národný, eh, národný systém. A samozrejme závisí to aj od národných tradícií, pokiaľ nemáte eh, také, takéto orgány k dispozícii. A potom je tu otázka kolektívneho, kolektívnej sťažnosti alebo kolektívneho podania. A to bola práve vaša otázka. ktoré sa dá využiť. Obvykle máme veľmi prísne e, oddelenie medzi individuálnym podaním a e, kolektívnym podaním. E, prosím, podajte. Máte ešte 30 sekúnd. A ešte ma musíme nechať 4 minúty pre Európsku komisiu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za túto príležitosť. Po mojej lavici sedí tým, ktorý pracuje na tomto návrhu a ktorý toto celé umožňuje. Oceňujeme túto možnosť a budem sa e, držať tých e, závažných bodov, keď sme hovorili, že keď sme mali summit o úprave práv spotrebiteľa pred niekoľkými týždňami, e, kde nás poctil svojou prítomnosťou aj výbor INKO, nikto si nepomyslel, že sú problémy e, s pravidlami o ochrane spotrebiteľa. E, tak spotrebiteľské organizácie ako aj spoločnosti sa zhodli na tom, že ochrana funguje dobre a že potrebujú iba miernu úpravu. A problém bolo vynúcovanie týchto pravidel v súčasnosti mali digitálne spoločnosti veľké stretnutie, na ktorého sa tiež zúčastnili e, zásubcovia výboru IMCO a povedali to isté. Problém nie sú pravidlá, problém je ich vynúcovanie práve v digitálnej oblasti. Takže chcel by, chcela by som sa vás e, uistiť, že pracujeme na systéme, ktorý už e, existuje. A toto je založené na dôkazoch. Minulý rok sme hovorili o 2100 stránkach, a, ktoré boli v piatich najnavštevovanejších kategóriách, či už to bolo predaj elektroniky, zájazdov, leteniek a 37% nedodržiavali e, základné práva, či už to boli predzmluvné podmienky, dodacie podmienky a tak ďalej Takže samozrejme je tu problém e, s vynúcovaním podmienok predovšetkým v digitálnej oblasti. Nesnažíme sa teda meniť celý systém, preto mi je rok na implementáciu, pretože e, e, prispôsobujeme existujúci systém, takže neočakávame nejaký špeciálny, špeciálnu zmenu systému. Tie svípy, ktoré vítali všetci všetci účastníci sú súčasťou už súčasného systému, fungujú dobre, oceňujú ich aj e, členské štáty, aj Európska komisia, pretože tie nám dodávajú aj dodatočný prehľad trhu čo je vlastne to, e, ktorý zavádzame do národných e, systémov. Sú to systémy národného dohľadu. Je tu napríklad právomoc štátnych orgánov vykonávať mystery shopping a takisto e, pozícia zavadzania dočasných opatrení. To sú veľmi dôležité opatrenia. E, pokiaľ e, chceme byť efektívny. Samozrejme, toto sú aj kompenzačné opatrenia, voči spoločnostiam, ktoré porušujú pravidla. To je to, čo navrhujeme, e, pretože nie len, e, že e, môžeme mať samozrejme okamžité odvolanie, ale je, má to aj odstrašujúci dopad. Nezapu, nezabúdajme na to práve tých opatrení, ktoré zavádzame čo sa týka uzatvárania webových stránok, čo sa neustále vracalo v tejto diskusii. V prvom rade nevieme, aký, eh, ako je momentálne stojí návrh a či eh, v konečnom návrhu bude doména alebo stránka. Je dôležité, aby existoval ale mechanizmus, aby bol odstránený nelegálny obsah. Je, či už je to stránka, či je to doména eh, alebo web. Ide o to, že na tomto mieste sa porušuje zákon. Samozrejme, žiadne opatrenie na eh, ochranu spotrebiteľa nebude absolútne, ale samozrejme je na národných orgánoch, aby v prípade, že odstraňujete eh, sa odstraňuje stránka, toto nemôže byť urobené eh, v rozpore so základnými slobodami a právami. Teraz, keď hovoríme o úlohe spotrebiteľských organizácií, viete, že sme poskytli nový článok o možnosti eh, dávať varovania. A eh, keď hovoríme na otázku pána Švába eh, ohľadom nemeckého systému, toto, tá, táto situácia je rovnaká aj v Rakúsku, ktorí majú opatrenie aj v starom opatrení, aj v novom opatrení avšak kde štátne orgány môžu ustanoviť už existujúci orgán, aby sa zaoberal touto uh, agendou. Takže to je aj súčasťou súčasného návrhu. Takže na uh, úrovni, keď hovoríme o úlohe spotrebiteľského hnutia a potom je to aj úloha komisie. Úloha komisie uh, bola uh, dokázaná tak v digitálnom sektore v prípade nákupov, uh, to znamená nákupov online a offline. Je to e, normálny kanál predaja a chceme využiť tento e, príklad a objasniť ho e, v legislatíve tam, kde komisia má takúto úlohu. Úloha komisia je koordinačná úloha a týka sa mimoriadných eh, situácií, kde už sa naozaj zapne eh, ten, eh, tie opatrenia stropu. A sme presvedčení o tom, že v prípadoch v EÚ môžeme urobiť naozaj veľký rozdiel, a kde hovoríme o takých prípadoch, kde sa tieto veci nehybali dopredu a komisia to pohla dopredu takým spôsobom, aby sme dosiahli vyrovnané hracie pole. Toto je veľmi dôležitý prvok nového návrhu. Myslím si, že ešte jedna posledná vec, ktorá sa týka implementačných aktov, kde sa dochádza vždy k nedorozumeniu. Nie je to 16 implementačných aktov, eh, je tu iba jeden eh, sú tu 16 opatrení, ktoré si vyžadujú eh, určité opatrenia prostredníctvom implementačných aktov. Takže nikto nechce zaviesť 16 implementačných delegačných aktov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujeme za, toto, za účasť na tomto stretnutí. Ďalší bod si tiež zaslúži e, podstatnú časť, e, alebo teda vyhradený čas. Tí, ktorí ukončili e, za svoju prítom, ktorí končia svoju prítomnosť, prosím, buďte rýchli.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 Dámy a páni, prosím, zaujmite miesto. Toto je veľmi vzrušujúca časť našeho zasadnutia. Tí, ktorí odchádzate, prosím, a diskutujte vonku. Toto je vypočutie k European Youth, k Európskej mládeži a jej podujatiu e, na 2016. Bola tu Ide tu o digitálny jednotný trh a ochranu spotrebiteľov v kontexte e, digitálneho prostredia, takže naši rečníci, ktorí tu boli pre, v predošlom bode, by si mohli chcieť vypoč, vypočuť mladých účastníkov. Traja účastníci sú tí, ktorí majú poskytnúť myšlienky a poslanci, ktorí tu sú, majú za tie myšlienky zachytiť. Poslanci by mali odpovedať na ich prejavy. Máme asi 40 minút na toto podujatie. Traja rečníci K tomu máme aj aktívny hashtag EYE 2016, e takže ma veľmi teší e, privítať tu Katrin Streiberhuber z Lindcu v, e, v Rakúsku. Štát, študuje tam ekonomiku vo Viedni. 3 tisíc študentov je 11, pokiaľ ide o ranking študentov. Potom uh, Dana Strumans e, z Levan la z Katolíckej univerzity, kde ide o digitalizáciu a dopad na spoločnosť. Viem, čo píšete teraz doktorát k digitálnej nerovnosti. A ďalej je tu Tom Vryans ktorý je z Federácie e, európskych e, odborov pre mladých. V výbore v roku 2011, takže veľmi zaneprázdnený. A tiež belgické, e, v belgickej organizácii, kde ide o kresťanské a odborárske združenie v Belgicku. Toľko môj úvod za dve minúty tom? Môžeš nám odprezentovať teda tú prvú myšlienku k digitálnemu prostrediu a ochrane spotrebiteľov. Ďakujem. Vážení poslanci, v kontexte e, ochrany spotrebiteľov would like to stress out the point. by som chcel zdôrazniť otázku bývania a najmä krátkodobých prenájmov, ako je Airbnb. Predstava, ktorú by som tu chcel poskytnúť, je, že by sa vypracovali nariadenia pre krátkodobé porovnania, čo by vytvorilo možnosť prístupu mladých ľudí a mladých rodín k bývaniu tam, kde je málo bytov na trhu. Krátkodobé problémy majú e, veľký podiel a vlast, vlastne blokujú túto situáciu a pre mladých ľudí a mladé rodiny to navyšuje e, náklady na prenájom a znemožňuje to väčšine mladých ľudí žiť vo svojej vlastnej štvrti, kde nemajú príjmy daňové a kde nie je potom možné investovať do bytového fondu. Čiže toto by malo chrániť rodiny a mladých ľudí, aby neboli e, v dôsledku cien vytláčaní z bytového fondu. Čo by som navrhol členom výboru? Môžeme sa poučiť z vnútroštátnych predpisov v niektorých členských štátoch a to reguluje také organizácie ako je Airbnb, tam, kde je príliš e, napätá situácia na trhu. Takže tu takýmto spôsobom potom v tejto zdieľanej ekonomike môžeme situáciu vyriešiť. Vážení poslanci, ja vám chcem predložiť myšlienku nielen matateľného tovaru, ale aj obsahov, najmä audiovizuálnych médií, čo bolo vylúčené z tohto legislatívneho návrhu. Až doteraz je možné sledovať iba národný obsah videoklipy, hudobné klipy iba v tej krajine, kde sa nachádzate ale v budúcnosti sa treba zbaviť geoblockingu a umožniť voľný tok filmu a televízie. Týmto návrhom chcem umožniť všetkým sledovať akýkoľvek program v celej Európskej únii. Podľa mňa je to vec slobody sledovať televízny program a, a streaming. Všetci sme členmi Európskej únie a Mali by sme mať možnosť sledovať televízny program v ktorejkoľvek členskej krajine. A to by malo vlastne spojať požiadavky ohľadne sledovania sveta pre všetkých, ktorí to chcú sledovať. Prístup ku všetkým televíznym programom v EÚ by viedla aj k zlepšeniu spolupráce medzi krajinami, pretože by nepotrebovali odlišné práva pre vysielanie filmov alebo programov. A takisto aj herce by mali väčšiu popularitu za hranicami svojej e, krajiny. Zákaz geoblockingu a odstránenie týchto hraníc by prispelo k naplneniu európskeho ideálu slobodného cestovania a prenikania hraníc. Takto by sme sprístupnili európske filmy aj televízne programy všetkým občanom. Andreas? Andreas Schwab ako prvý. Mm, možno ideas then, but I just think if we take, if we do a bit... Máme tu takých 6 návrhov, 6 myšlienok. A ak sa pripojí viac poslancov, tak si vypočujete viacero návrhov. Možno by sme chceli zareagovať na prvé dva návrhy. Takže ja ešte požiadam Danu, aby nám oznámila svoj návrh. E, vážení poslanci Európskeho parlamentu, navrhujem, aby členovia European crowdfunding program for young European entrepreneurs. The aim of this European funding program would be pretože cieľom tohto programu bolo, bolo alokovať ide o inovatívne myšlienky, ako je chudoba, zdravie, e, bytové otázky. Zdravotnú a sociálnu e, problematiku na základe crowdfundingu. E, dôveryhodnosť projektu budú takisto kritériami vo výberovom procese ECB a tí, ktorí budú schválení, získajú väčšiu podporu od investorov, pretože budú potvrdené Európskou investičnou bankou. Európska investičná banka by poskytla časť financovania priamo a zbytok by šiel z toho crowdfundingu. Investičný plán vytvára značný počet kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí a pokiaľ E, sa projekty kvalitne vyberajú, tak 2,1 miliónu pracovných miest by mohlo vzniknúť v roku 2018. Určite sa zhodneme na tom, že investičné plány by mali mať trvalý dopad a tento projekt by mal investovať do sociálnych podnikov, ktoré používajú online platformy. Výborné, takže Andreas, potom Evelyn. Ďakujem, pani predsednička. V Európskom parlamente môžeme hovoriť našim rodným jazykom a ja budem preto hovoriť po nemecky. Je výborné, že sa zaoberáte týmito otázkami. Ja ako poslanec som sa pred niekoľkými mesiacmi zúčastnil aj e, zasadnutí aj zaujímavých diskusí na túto tému. Ja si myslím, že tri veci boli veľmi zaujímavé. To prvé, čo hovoril Tom, e, tie short interstov e, sa niekde e, uplatňuje v Berlíne, v Paríži, krátkodobé prenájmy a tak ďalej. To už existuje. Otázko vie, či my v Európskom parlamente máme nejakú takú právomoc e, sa do, tu na niečo robiť. Tú právomoc majú zatiaľ len členské štáty. My si to tu rozanalizujeme a potom uvidíme druhý bod. To je to, čo hovorila pani Schreiber-Huber. Geoblokovanie, to je tiež téma, na ktorú sme sa tu už pozerali Týka sa to všetkých audiovizuálnych služieb a ja si myslím, že najjednoduchšou cestou je, aby sme spoločne to riešili spolu s otázkou, že či bude, budú ochotn, bude, bude možnosť vysielať všetky programy po celej Európe, napríklad ORF, ako ďalšie stanice nakumujú tie programy pre svoj národný trh a potom majú problém vysielať to v celej Európe. A ja by som sa radšej a častejšie pozeral na ORF. Takže mali by sme sa aj spýtať, či sú ochotní s tým niečo urobiť. A ten tretí bod, crowdfundingový e, problém s prostriedkou EIN, ja si myslím, že to by sme mohli dnes pánovi podpredsedovi Európskej komisie pánovi Katajnenovi, či on by na to nemohol, či by na to nemohol uvoľniť prostriedky. EFSI, ako vieme, nebol taký úspešný a preto komisia hľadá nové nápady. A ja mám teda teraz návrh, aby sme to priamo odovzdali Európskej komisii. Ďakujem a teraz Evelyn Gebhartová. Ďakujem, ďakujem za tieto krásne návrhy, ktoré tu odzneli a k tomu návrhu by som rada povedala, že to je vynikajúci návrh, veľmi sa mi páči a zašla by som ešte ďalej e, k tomu, čo povedal pán Šváb, je naozaj pravdou, že sociálne otázky sú skôr úlohami členských štátov, ale mohli by sme sa pozrieť na to, či neexistuje nejaká možnosť vytvoriť nejaký rámec, preveriť to. Mohli by sme sa obrátiť na Európsku komisiu a mohli by sme teda získať od nej právny základ a mohli by sme sa pozrieť na to, či by sme nemohli niečo urobiť aj tu na európskej úrovni. E, nemali by sme hovoriť, že nie, že to nespadá do vašej pôsobnosti, mali by sme sa na to pozrieť. Detailne vieme, že táto téma je plavčivým problémom pre občanov mnohých krajín, najmä v Nemecku, v meste, z ktorého ja pochádzam, napríklad Stuttgart Momentálne v Stuttgarte je veľmi ťažké pre mladé rodiny získať cenové dostupné bývanie. Takže tomu, tejto téme by sme sa mali určite venovať. Pokiaľ ide o návrhy vysielania po celej EÚ, to je skvelý nápad a ja by som si to veľmi prijala. E, už tu o tom diskutujeme, je to veľmi obťažná vec, najmä pokiaľ ide o otázky autorského práva v Európskom parlamente sa momentálne tejto otázke venujeme, vypracováva sa európske autorské právo a to by mohlo byť kľúčom k otvoreniu dverí na túto cestu, pretože pokiaľ o RF a RD alebo nejaká iná televízna stanica v Európe niečo nevysiela, tak je to preto, že tie práva boli nakúpené tak, že sú obmedzené iba na národné štáty a to je prvý veľký problém, e, ktorý treba vyriešiť ale ja si myslím, že sa tomu musíme venovať. Mne sa tiež páčilo, že ste hovorili o tých hercoch, ktorí by mohli e, byť známejší v celej únii. Aj to je pekná myšlienka. To je dobrý nápad a mali by sme to e, vlastne hneď e, odovzdať Európskej komisie a prácu, ktorú my robíme ako výbor, tak z toho by sme mohli urobiť návrh a ten by sme sa mohli pokúsiť uplatniť v druhej fáze EFSI. FC má podporu, má podporné projekty, ktoré sú práve zamerané na budúcnosť a, mm, a práve tí mladí podnikatelia, ktorí sa snažia niečo nové vytvárať, by si zaslúžili mm, zvláštnu podporu. Chcete k tomu ešte niečo povedať, alebo si vypočujeme ďalšie tri otázky? Ďakujem, Vicky. Ja som si chcela vypočuť zástupcov mládeže a ich návrhy a myslím si, že môžem iba zopakovať to, čo povedali Evelyn a Andreas, keď vidíme, aká je Európa schopná konať a že je to problém takmer v celej Európe, tak to je niečo, čo treba s veľkou pozornosťou e, sledovať. Čo pokiaľ ide o geoblocking, tak o tom sa už v parlamente veľa hovorí a v audiovizuálnej otázke, tak tam by sme všetci mm, chceli maximálny prístup ku všetkému, ale je potrebné zabezpečiť, aby aj tvorba a kultúra boli správne financované. Dnes herci sotva vyžijú zo svojej umeleckej produkcie a ešte sme nenašli žiadny alternatívny ekonomický model, ktorý by zabezpečil lepší obeh kultúrnych diel a preukázal by, že sa to aj finančne vypláca. A pokiaľ ide o otázku investícií, tak tento parlament tu zohráva veľmi dôležitú úlohu. V otázke investície, diskutovania o tom, aké tie investície budú, mali sme centrálnu diskusiu e, pred zahájením letného obdobia. My si uvedomujeme, že je treba viac prostriedkov Ale teraz sa hovorí aktívne o rozpočte a je to takisto na zodpovednosti členských štátov a preto je potrebné, aby aj sme si dali navzájom kolektívnu možnosť zvýšiť tie prostriedky a je dobré, keď počujeme, že aj mladí ľudia nás pri tejto téme podporujú. A pokiaľ ide o ten návrh crowdfundingu, európske investičné fondy dávali peniaze do spoluinvestovania tak, aby v jednotlivých členských štátoch e, aby to tam mohlo byť podporované, napríklad Španielsko alebo iné krajiny. To znamená, že nemôžeme povedať, že to je dobré, tam dáme peniaze, ale sú ochotní poskytovať peniaze z európskych investičných fondov do dobrých nápadov. Otázkou je, či to nebude zasahovať do rozhodnutia investorov. Je potrebné sa rozhliadnúť. Áno, tieto fondy boli úspešné v minulosti a to by mohol byť úspešný začiatok. Ja som mal veľmi zaujímavú diskusiu, kde sa hovorilo o tom, že tu niekedy to nie sú celkom jednoznačné záležitosti a ja nie som si celkom istá, či tu existujú nejaké jednoznačné projekty pre mladých ľudí, lebo my vieme, že mladí ľudia bývajú veľmi úspešní ako podnikatelia, ale pretože investori si vznikajú na to postupovať. Takže tento je nádejný, ten má dobré nápady a tak ďalej, tak možno, že by sme mohli prevziať túto myšlienku. Ja sa ju rozhodne pokúsim podporiť. A teraz požiadam o ďalšie nápady. Štvrtá, piata a šiesta myšlienka. Najskôr dostane slovo Dana, nech sa páči. Ja by som chcela navrhnúť, aby členovia Európskeho parlamentu a členské štáty zabezpečili vytvorenie informačného strediska pre kybernetickú bezpečnosť. Z môjho výskumu o digitálnom vylúčení viem, že pre úspešnú digitálnu digitalizáciu európskej spotrebnej politiky je potrebné zabezpečiť, aby všetci spotrebitelia, aj tí, ktorí majú nízku kvalifikáciu, chápali, čo je potrebné robiť na ochranu svojich dát. A preto navrhujem vytvorenie informačného strediska pre e, kybernetickú bezpečnosť, kde by boli uplatňované príslušné pokyny v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A tam by existovali internetové stránky, kde sa potom spotrebitelia a požívateľia môžu spojiť s príslušným strediskom a riešiť problémy. No a spotrebitelia by dostali okamžitú spätnú väzbu k problémom, ktoré riešia napríklad formou četu, alebo by mohli byť presmerovaní na iné miesta, na iné helpdesky. No a samotné orgány by si potom mohli vymieňať informácie o kybernetickom riziku a to by potom malo, bolo ešte podporené celou európskou videokampaňou. Ďakujem. A teraz Katrin Schreiberhuber. Ja vám chcem predložiť návrh reformy už existujúceho strediska pre kybernetickú kriminalitu a vlastne chcem vytvoriť niečo viac ako iba križovatku informácií o kybernetickej kriminalite. Kybernetická kriminalita je veľmi dôležitou témou a je na čase, aby Európska únia e, konala rozhodne a riešila tento problém na európskej úrovni. Digitalizácia je veľkou témou nielen pre domácnosti, ale aj pre podniky, a pre podnikateľov. Prichádza digitálna revolúcia a prichádza rýchlo. Ak nebudeme konať teraz a nepodnikneme kroky na ochranu ľudí a podnikateľov pred kyberútokmi, tak budeme prevalcovaní dôsledkami. Vytvorením kybernetického strediska proti kybernetickej kriminalite vytvoríme takú entitu, ktorá bude mať právo moc stíhať páchateľov a bude mať možnosť spolupracovať s tými spoločnosťami, ktoré majú informácie, ako sú tie, ktoré zhromažďujú IP adresy páchateľov. Podrobnosti potom môžu byť odovzdané miestnym policajným orgánom. Takto by vzniklo miesto, kam sa môžu obete obrátiť s vedomím, že je tam príslušná vybavenosť a informácie pre riešenie prípadov. A rovnako to bude varovanie pre kybernetických páchateľov, keď budú vidieť, že tu existujú vycvičení odborníci, ktorí budú takéto trestné činy riešiť. Vytvorenie kybernetickej polície v Európe by bolo významným krokom a ďakujem, hovorí pani predsednička, dáva slovo Tomovi. Ďakujem. V kontexte online platformy a spolupracujúcej ekonomiky musíme zabezpečiť, že príjmeme sociálnu ochranu pracovníkov v tejto ekonomike. Myšlienkou je uvoľniť sociálne E, prínosy spolupracujúcej ekonomiky tak, aby mali pracovníci rovnaké práva ako v klasickej ekonomike. Predpokladá sa všeobecne, že spolupracujúca ekonomika zvyšuje zamestnanosť a ja vás ako členov tohto výboru a ako zákonodarca chcem vyzvať, aby ste sa zaoberali aj odvrátenou stranou spolupracujúcej ekonomiky, táto nová ekonomika vyvoláva otázky. Právny štatút je často nejasný. Sú to zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby. Má to dopad na trh práce, alebo potom sú tam nízke platy a pochybná rovnováha medzi rodinným a profesionálnym životom. Rovnako chcem pripomenúť aj súdny spor spoločnosti Uber, kde súd sa rozhodol, že títo pracovníci majú nárok na náhradu platu za dovolenku a majú nárok na kolektívne vyjednávanie a zaručenú mzdu. Títo pracovníci nemajú rovnaké práva ako zamestnanci v klasickej ekonomike. A preto vás chcem vyzvať, aby ste prepracovali legislatívu a zahrnuli tam takisto aj ochranu pracujúcich v spolupracujúcej ekonomike. A to možno spolu so sociálnymi partnermi spolu. Skvelé, a ja teraz obrátim poradie Viržiny, Evelín a potom Andreas. Ďakujem, Vicky. Nie. Myslím si, že v skutočnosti, e, ktoré nám popisujete, sú dôležité. Dôležité, že nám ich pripo- pripomínate. Kybernetická bezpečnosť, jedna z veľkých hrozieb, ktoré sa tu identifikovali. Bude to určite diskusia, ktorá nebude jednoduchá, ale ak je tu určite úroveň, kde E, reakcia na hrozby by bola efektívna, tak to je určite európska úroveň, že? Sme naozaj v otázke aktualít, pretože máme tu, mali sme tu vypočutie e, kolaboratívnej ekonomike, rôzne aspekty, ktoré z toho vyplývajú a bolo to naozaj veľmi zaujímavé vidieť vyvážené e, prejavy, ako sú tie vaše, pretože sú to reálne charakteristiky, e, ktoré vidíme, ale pritom dopad na e, bohužiaľ veľmi negatívny na pracovné a sociálne podmienky pracujúcich, ktorí nie sú zamestnancami. To, čo vyplýva z našich prác, že musíme mať určitú flexibilitu na všetko to, čo vyplýva z, e, z príležitostných prác a tak ďalej, ale keď sme v profesionálnej oblasti, Máme operatérov, ktorí e, zasahujú. Myslím si, pokiaľ ide o ochranu e, pracovníkov a tiež vyvážené pravidlá, naozaj musíme si klásť otázky, ako vytvoriť e, káder, ktorý to všetko zaručí. Evelyn Gebhardt. Ďakujem. Zajímavé témy v tomto kole. E, témy, ktoré e, nás tu výbore e, zamestnávajú aj budú. Kybernetická nebez... kriminalita k tomu patrí. Pán Šváb bol spravodajcom k tejto téme. Myslím si, že všetko, všeobecne tá, tá myšlienka takého helpdesku, rýchly systém, systém rýchleho varovania, by bol dobrým, dobrým nápadom, podobne ako to vidíme aj v oblasti e, ochrany spotrebiteľov, že by sa niečo také inštitucionalizovalo. V každom prípade e, by sme sa toho mali ujať, pretože to je e, v zákonodárstve niečo, čo tam nie je ešte obsiahnuté. Bolo by to naša úloha zvážiť si, či také niečo sa dá urobiť. A sem patrí i téma Katrín, čo si úzko prepojené E, sú to dva veľmi podobné prístupy, menovite voči e, teda postupovať proti e, zločincom. Je to veľmi zložité zisťovať, kto vlastne to bol, kde sa nachádza. Tu sú dôležité hĺbkové skúmania, potrebujeme vysoko kvalifikovaný personál a tu vzdelávanie ľudí, ktorí sú v takýchto centrách. Je to veľmi dôležitá otázka, ktorá musí byť pertraktovaná. Pokiaľ ide o tie online platformy, tam a tu ste mi hovorili naozaj e, zo srdca, sú to témy, e, ktorými sa osobitne zaoberám, pretože práve e, tie nové modely obchodovania čoraz silnejšie definujú otázky, kto je vlastne zamestnancom, kto už nie je, kto je e, skutočne SZČO a kto len e, e, na oko. Vidím tu, že vchádzal Nikola Danti, ten sa výrazne zaoberá vo svojej správe o tom hľadá odpovede, ktoré treba dať, aby zamestnávateľia e, alebo tí zamestnanci e, riešia. Spomínali ste Uber, Uber, e, že sú to všetko ľudia samostatní, ale aké ceny berú, kedy pracujú a to všetko rozhoduje Uber, tak rozhodne nie sú teda podľa pre mňa samostatní. Tu treba mať rovnaké pravidlá ako celkom bežní iní zamestnanci. Tu si myslím, že v celej tej oblasti Hmm. tejto formy e, pracovania musíme sa zamýšľať nad tým, ako e, pracovať v tejto oblasti, pretože tu mnohí ľudia sú v ohrození, že spracujú na vlastnú pesť, že e, budú mať veľké výhody a tu myslím si, že treba pristupovať z pohľadu hospodárskej súťaže Eh, jednoducho treba eh, sa pozerať, inak by sme nemali veľké šance a rozhodne ďakujem za váš prínos v tomto smere. Pani pánova, nie? Eš, ešte kým prejdeme eh, k Andreasovi a z kybernetickej bezpečnosti. Andreas sa veľmi angažoval E, sieť ENISA, kde sa v sieti spájajú e, odborníci pre bezpečnosť siete z celej Európy. E, tom, to, čo si hovoril o právach pracovníkov, možno by si sa rád pozrel na, online na vypočutie, ktoré sme mali včera ráno o tejto téme Osobitne potom sme mali e, veľmi zaujímavého profesora, ktorý sa zaoberá týmito témami z New Yorku a povedal, že sa treba pozerať na bezpečnostnú sieť, ktorú sme mali v tradičných ekonomách pre pracujúcich. Pozrieť sa, ako sa to dá aplikovať na novú ekonomiku. Nie je to to isté. Nie je to bež, bežné zamestnaní, nezamestnaní, sú to iné formy. Nemôžete ľudí ponechať, veď bezpečnostné siete. To bol vynikajúci spôsob popisu, si myslím, Andreas. Ďakujem, Vicky. Kolegovia tu v parlamente e, e, je pravdou, že máme tu dobrú spoluprácu preto je veľmi motivujúce pracovať tu v parlamente. Len jeden e, bod k poznámkam Tomasa je dôležité, pretože ľudia sú slobodní v Európe a môžu robiť, čo chcú. je zložité od začiatku povedať, že by sme mali zasahovať. Na druhej strane však, že je zjavné, a vy ste to povedali, je tu riziko, že e, že e, e, pokiaľ ide o perspektívy do budúcnosti, musíme tu vyriešiť veľmi dôležité otázky, vážne rozpravy, ktoré tu prebiehajú. Verím, že je to dôležitá otázka, preto som taký všeobecný. Pokiaľ ide kybernetickú bezpečnosť a máme k tomu e, legislatívu, vznikla koherentná štruktúra pre podniky, aby mali podporu, ale tieto inštitúcie, ktoré sú v členských krajinách, e, sú tu tiež, aby pomohli spotrebiteľom, ak majú špecifické potreby. Nepomohlo by vám, keby som vám hovoril, aké, e, aké predplatné s akým providerom. Ak je tu však vážne e, kybernetické riziko, sú tu publikujú sa tieto informácie o rizikách pre spotrebiteľov a môžu sa vrátiť potom k týmto špecifickým inštitúciám, ktoré členské krajiny vytvorili a ktoré sú všade v EÚ. Možno toto pomôže. Dúfame, že v ďalšom kroku sa to zlepší. Momentálne, bohužiaľ, sme len na začiatku tohto procesu boja proti kybernetickej kriminalite a určite to boli ale body dobré. Eva? Ďakujem, Vicky. V prvom rade by som chcela organizátorom a vám všetkým e, tu účastným e, poblahoželať. Podľa mňa je to veľmi zmysluplný e, event, ktorý hostí tento parlament. Všetci účastníci, vaše nápady a vaše rozpravy, ktoré ste mali, hoci ja sama sa ospravedlňujem, nebola som prítomná v Štrasburgu v máji, Pozorne som sledovala diskusii, hovorila som s kolegami, ktoré tam boli. Čo z toho vyplynulo je to, že máme vlastne množstvo iniciatív a programov, ktoré odvajú na niektoré myšlienky a požiadavky, ktoré ste predložili. Ehm, málo tých mladých ľudí o tom vedelo. Ja som sama Vždy, keď sa snažím stretnúť s e, takýmito skupinami talentovaných, mladých, e, motivovaných ľudí, vždy sa snažím hovoriť o našich iniciatívach, ale bolo by naozaj vynikajúce, keby sme vedeli to posolstvo lepšie šíriť rôzne siete. Je tu jedna sieť, ktorá sa volá Path for Youth, kde ide o e, riešenie pre ľudí, ktorí hľadajú pracovné miesta, školenia, stáže, tu sa vytvorila web stránka, kde aktéry spolupracujú, ale potrebujeme samozrejme podporu občianskej spoločnosti. A pokiaľ ide o legislatívu, je tu jedna iniciatíva, ktorú sme spustili pred pár mesiacov, je to každoročná. Je to e, pod názvom e, e, Regulácia pre inovácie. Často niekto hovorí, všetko musíme regulovať. Tu sa nachádzate práve v zákonodárnom eh, zhromaždení. Samozrejme, že to tak chceme vnímať, ale eh, súhlasím s kolegami vrátane komisárov v tom, že e, e, legislatíva, keď sa už potvrdila, kým dorazí do implementácie do technologických spoločností, ukáže sa často už ako zastarala. Takže poprosím vás, e, pozrite sa na informácie na Twittery. E, ja očakávam od mladých ľudí, že pre príjmu inovácie, že sú otvorení a samozrejme pohrdzajú sa na, na spôsob, ako to dobre spravovať. Preto potrebujeme digitálnych lídrov v každej časti spoločnosti. Či sú to mladí, či občianská spoločnosť a ich platformy, politika, ale ak to chceme všetko e, potvrdiť. Musíme pochopiť, ako e, táto digitálna oblasť funguje. Ďakujem za vaše líderstvo. Um, agenda... Ďalším bodom je stretnutie koordinátorov. To je stretnutie za zatvorenými dverami. Takže prosím, e, všetky možné konverzácie vonku. E, chcem čo najskôr začať. Ďakujem. Thank you very much. Uh, thank you very Congratulations. Thank you.